So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum letzten Sitzung. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Pokračujeme druhým dňom zasadnutia. Je to posledný deň pred letom. Teší ma, že niektorí poslanci predsa len prišli. Máme dnes veľmi nabitý program. Je tu prezentácia polského predsedníctva a srdečne by som tu rád uvítal ministra Mareka Savického, polského ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, teda bude predsedať rade v tejto oblasti. A keďže my sme zodpovední aj za oblasť bezpečnosti potravín, tak s ním máme o čom hovoriť. Minister Savický pôsobil na, pardon, študoval na fakulte pôdohospodárstva, má PHD v tejto oblasti, bol štátnym tajomníkom na ministerstve pre komunikáciu. Sám má malý polnohospodársky podnik, takže aj pôsobí v oblasti polnohospodárstva. Od 99. pôsobil v parlamente polskom. Mimo iného bol aj predsedom výboru pre konkurenciu, hospodárskú súťaž a ochranu spotrebiteľa. Tiež bol predsedom parlamentnej skupiny, parlamentného klubu polskej strany polnohospodárov. No a ešte toho robil veľmi veľa iného. Takže vítam vás tu, pán minister. My sme s delegáciou už mali tú čest navštíviť Varšavu a hovoriť s vami o rôznych témach, takže by nás zaujímalo, aké plány má polské predsedníctvo. No a teraz vám rovno dávam slovo, aby sme si mohli vypočuť vašu prezentáciu. Vítajte. Ďakujem vám pekne, pán predseda. Vážené poslanky, vážení poslanci, je pre mňa veľká čest, že tu dnes môžem byť a že môžem predstaviť priority polského predsedníctva v oblasti polnohospodárstva, vedeckého rozvoja a rybného hospodárstva. Dovolte mi poďakovať sa vám za túto príležitosť stretnúť sa s vami. V prvom rade by som rád zagratuloval Francúzom, pretože dnes majú štátny sviatok. Szanowni Państwo, Polska. Takže dámy a páni, Takže Polsko je veľká európska krajina, kde polnohospodárstvo stále má veľký význam. A preto k našim prioritám patrí aj bezpečnosť potravy v Európe, rovnako ako zabezpečenie dodávok energie a obrana. No a to, tie potraviny sú na prvom mieste v tomto zozname priorít. Za ostatné roky vidíme, že táto oblasť nadobúda na význame. Je tu viacero aspektov s tým súvisiace. Na jednej strane máme kvalitu potravín, potom tu máme aj kvantitatívny aspekt, ale je potrebná aj istota pre výrobcov potravín, aby mohli z dlhodobého hľadiska plánovať svoje aktivity. Polské predsedníctvo vo vlasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sa bude zameriavať na reformu SPP po roku 2013. Rozprava o obnoviteľných zdrojoch energie tiež bude na poprednom mieste. Chcem to zdôrazniť, pretože pred 150 rokmi Polnohospodárstvo bolo si vystačilo v oblasti energie a teraz s klimatickými zmenami znova vystáva táto otázka energetickej sebesta- sebestačnosti. Takže obnoviteľné zdroje <coughs> energie a biomasa toto sú veľmi dôležité témy v čase nášho predsedníctva. No a my sa stretneme v Sopote, kde budeme hovoriť o obnoviteľných zdrojoch energie. A ja dúfam, že Rada ministrov pripraví z tohto zasadnutia svoje závery. a potom v oblasti rybného hospodárstva. Tam sa tiež očakávajú určité reformy, rovnako ako v oblasti SPP. Ja som hovoril s viacerými poslancami o reforme polnohospodárskej a rybolovnej politiky a ja vidím, že je tu veľká ochota zo strany poslancov. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, tam to vnímam tak, že sú tam veľké obavy, je tu taký pragmatický prístup k polnohospodárstvu, ale sú tu poslanci, ktorí si želajú aj hĺbkovú reformu rybolovnej politiky. Komisia by mala predložiť návrhy, pokiaľ ide o elektronické označovanie dobytka a ja dúfam, že parlament podporí snahy predsedníctva o zjednodušenie v praxi identifikácie dobytka. Náklady takéhoto označovania v prípade ovci, oviec pardon, presahujú prínosy, ktoré takáto identifikácia má, takže toto je jedna z vecí, ktorou sa budeme musieť zaoberať. Potom sú tu dobré podmienky pre zvieratá. Komisia v tejto oblasti vydá správu o implementácii nariadenia o podmienkách zvierat a legislatívy o preprave zvierat. A ja teda dúfam, že všetky aspekty budú zvážené a že príjmeme také rozhodnutia, nájdeme také riešenia, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat so súčasným zohľadnením potrieb polnohospodárov. A teraz sanitárne pravidlá. Tieto boli prijaté pred 30 rokmi a teraz je naozaj na čase sa na ne znova pozrieť vzhľadom na hrozby chorôb, ktoré sú čoraz väčšie Takže tieto pravidlá možno bude potrebné revidovať tak, aby sme obmedzili rizika na minimum. Ďalej je tu otázka obchodovania s reproduktívnym materiálom. Musíme zabezpečiť najvyššiu mieru ochrany životného prostredia so zohľadením globálneho kontextu a environmentálnych štandardov. Komisia teda pracuje na legislatíve v oblasti reproduktívnych materiálov a osiva a komisia, pardon, predsedníctvo ju v tom bude podporovať. Potom GMO, Polské predsedníctvo zamýšľa ďalej pracovať na materiáloch z dielne komisie a parlamentu. Chceme vytvoriť vhodné podmienky na čo možno najrychlejšie započatie trialógu s Európskym parlamentom. Ja si myslím, že Debata, ktorá v Európe zatiaľ na túto tému prebehla, nebola vyčerpávajúca. Rok 2011 bol, pardon, je Medzinárodným rokom lesov. V Polsku predstavujú lesy až 30 rozlohy a biodiverzita u nás je možno najväčšia v Európe, alebo jedna z najväčších. Ministerstvo životného prostredia u nás riadi lesy, ale ak dovolíte, aj ja by som sa k tomu pár slovami vyjadril. Rada so záujmom prijala uznesenie Európskeho parlamentu k zelenej knihe komisie o ochrane lesov, pokiaľ ide o informácie dostupné v EÚ o lesoch. Ja som si istý, že sa rada zhodne s vašim stanoviskom v tom, že lesy majú environmentálne prínosy a že zohrávajú aj veľmi dôležitú spoločenskú úlohu, pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj vidieckých oblastí. Lesníci a polnohospodári predstavujú to gro ochranárov životného prostredia celosvetovo a lepšia informovanosť o lesoch, lepšia ochrana lesov, toto sú kľúčové úlohy, na ktoré sa musíme lepšie pripraviť a vybaviť, hlavne v kontexte klimatických zmien. Komisia realizovala pripomienkové konanie v nadväznosti na svoju zelenú knihu. Dostala mnoho reakcií, takže naďalej sa bude v tejto oblasti pracovať. Pokiaľ ide o medzinárodné aspekty lesníctva, no už polské predsedníctvo i naďalej bude pokračovať vo vynikajúcej práci vykonanej maďarským predsedníctvom Forest Europe. Toto je projekt, ktorý vzýšiel z konferencie ministrov v Osle v júni ministri prijali dôležité rozhodnutie o započatí rokovaní o záväznej dohode, pokiaľ ide o európske lesy. Ministri rovnako prijali ciele tejto oblasti, vrátane nariadenia, ktoré by malo prísť v novembri tohto roka. A my urobíme všetko, čo bude v našich silách, tak, aby tento proces napredoval. Ešte by som sa rád vyjadril k medzinárodnej organizácii, ktorá sa zaoberá tropickým drevom. Medzinárodná dohoda zatiaľ nebola ratifikovaná. Je to dohoda z roku 2006. No a poľské predsedníctvo chce úzko spolupracovať s parlamentom a komisiou a s členskými štátmi. Po zverejnení správy Výboru pre medzinárodný obchod Európsky parlament zamýšľa v septembri hlasovať o stanovisku. A pokiaľ ide o výbor FAO, ktorý sa zaoberá udržateľným využívaním genetických materiálov. Tento výbor bude zasadať po 13. krát v Ríme onedlho a polské predsedníctvo tu bude nadvezovať na prácu našich predchodcov maďarského predsedníctva. Dámy a páni, ubezpečujem vás, že Chceme urobiť všetko, čo je možné, tak aby sa všetky reformy mohli ďalej rozvíjať, tak aby sme čo možno najskôr dosiahli výsledky. Takže ďakujem pekne za pozornosť a rád zodpoviem na vaše otázky. Áno, ďakujem, pán minister. pán minister Savický. Ďakujem vám pekne za predstavenie programu polského predsedníctva rady. Váš rezort je veľmi dôležitý, pretože doň spadajú mnohé dôležité témy, polnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov. Toto sú kľúčové témy pre biodiverzitu tiež e, v oblasti klimatických zmien, vy sám ste to povedali, takže všetky tie veľké témy v zásade spadajú do vášho portfólia. A Polsko má naozaj veľa čo ponúknuť Európa, rovnako ako váš výbor, hovorí pán minister. Áno, máte pravdu, hovorí pán predseda. Náš výbor sa zaoberá presne týmito dôležitými témami, biodiverzita, zdroje, nerastné suroviny, takže blahoželáme k vášmu programu. Takže Polsko má veľa čo ponúknuť, máte krásnu krajinu, biodiverzita je do veľkej miery zachovaná, mohli by ste to aj vyvážať, tieto vaše skúsenosti do celej Európy. Vy ste hovorili o lesoch, Naozaj Polsko má veľa príkladov zdravých lesov, udržateľné lesníctvo sa musí etablovať v celej EÚ. Vaša politika sa samozrejme sústreďuje na polnohospodárstvo, teda pôjde o reformu SPP. My tu v parlamente máme výbor pre polnohospodárstvo a náš výbor spolu s ním a vlastne celé pléno podporuje reformu SPP. Prvý pilier by mal ozelenieť a dotácie by mali tiecť do takých aktivít, ktoré sa realizujú vo vidieckých oblastiach, ktoré podporujú ochranu životného prostredia. Takže ja dúfam, že vaše predsedníctvo podporí toto smerovanie, lebo toto je jediný správny smer, ktorým sa musíme vydať. Vy ste hovorili aj o rybnom hospodárstve. O tom sa veľa diskutovalo v našom výbore, pretože výlov je momentálne nadmerný, mnohé druhy rýb sú ohrozené. Zaobrali sme sa hlavne tuniakom, ktorý, ktorého stavy sú ohrozené. A aj globálne na konferenciách sa, sa opakovane hovorí o záchrane tuniaka a ďalších druhov rýb. Reforma rybného hospodárstva je rovnako dôležitá ako tá polnohospodárska. Nové techniky v polnohospodárstve sa tiež preberajú v našom výbore. Pokiaľ ide o, o potraviny, tam máme nanomateriály. Mňa by nás by teraz zaujímalo, aký vplyv majú tieto nanomateriály v potravinách na zdravie ľudí, novel food. Tam sme sa dohodli, že je potrebné to jasne deklarovať, že spotrebiteľ musí vedieť, ak nejaký produkt obsahuje nanomateriály, ďalej klonovanie zvierat, Vyčkajme, či komisia do konca roka príde s novým návrhom. My tlačíme na to, aby ten návrh prišiel čo možno najskôr. Na stole už ale je legislatíva o genetickom inžinierstve, áno, Európsky parlament spolupracuje, určitá miera znovu znárodnenia tak aby sme našli nejaké európske riešenie v tom zmysle, že každá krajina by mala mať možnosť rozhodnúť sama, či sa tam budú pestovať a používať geneticky modifikované organizmy alebo nie. Takže bolo by dobré, keby to bolo v praxi čo možno najskôr. Mm, vaše predsedníctvo by to mohlo uzavrieť. Dobre. Áno, je tu veľa ďalších tém. Zdravie zvierat. Napríklad som sa dočítal, že kone by už nemali mať vypalované tie značky, lebo je to veľmi nepríjemné, teda mali by tu byť elektronické čipy, ktoré by nahradili súčasné formy označovania a identifikácie zvierat. Toto je naozaj veľký pokrok, aj pokiaľ ide o životné podmienky zvierat. Veď zvieratá teda to predsa boli rovnako, ako by to bolo u nás. Takže je tu viacero kolegov, ktorí by radi vystúpili. Ešte raz ďakujem pekne za vaše úvodné slovo. Ako prvý dostane slovo Richard Zeber. Áno, pán minister, a ja vás tu srdečne vítam v našom výbore. Naozaj ste nám predstavili široké pole tém, ktoré chce, na ktorých chce pracovať polské predsedníctvo. Nás samozrejme veľmi zaujíma tá téma, o ktorej hovoril v závere predseda, teda GMO. Viete, že Európsky parlament veľkou väčšinou hlasoval za posilnenie princípu subsidiarity a ja si to vykladám tak, že občania v Európe sami chcú rozhodnúť, či na území ich štátu budú GMO pestované a používané alebo nie. Čo plánujete vy ako chcete odblokovať túto zložitú situáciu v rade. Sú tu tieto blokujúce menšiny. Vieme, že existujú, takže aké opatrenia plánujete, aby sme tú subsidiaritu čo možno najskôr dosiahli. Druhá téma, ktorá nám veľmi leží na srdci, toto je bezpečnosť potravín vo všeobecnosti ehm, Narasta populácia, narastajú ceny polnohospodárských výrobkov a ja si myslím, že v tejto súvislosti tá reforma rybného hospodárstva zohráva veľmi dôležitú úlohu. Nevenujú sa aj médiá toľko ako reforme SPP, ale keď sa pozrieme na stavy rýb, e, vidíme, že mnohé druhy sú postihnuté nadmerným výlovom. Poznáme situáciu v rade, vieme, že tie krajiny, ktoré sa venujú rybolovu, že tieto sa naozaj veľmi bránia zníženiu, prerozdeleniu kvót. No a tie členské štáty, ktoré v tomto sektore nie sú až také silné, tak tým je to relatívne jedno. Takže čo plánujete v tejto oblasti? A teda, aby tie štáty, ktoré majú rybolov, mali perspektívu v ňom pokračovať, ale aby sme v Európe e, problém nadmerného výlovu nejakým spôsobom e, riešili. No a ešte otázka obnoviteľných zdrojov energie. V USA, tuším teraz poprvýkrát, sa vypestovalo viac obilia na produkciu energie než na eh, potraviny. V Európe by trend mohol byť podobný, takže musíme dávať pozor na to, aby táto konkurencia medzi rôznymi použitiami nebola príliš veľká. Teda tie obnoviteľné zdroje energie je potrebné podporovať, ale zároveň je potrebné byť veľmi obozretný, aby eh, tá konkurencia tých použití nebola príliš silná. Ďakujem pánovi Zeberovi. Pán Sperero, náš spravodajca k produkcii potravín šťav. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi ministrovi za to, že ste nám predstavili vašu, vaše stanovisko, ako sme uh, ako ste povedali, pracujeme, pracujem na smernici o ovocných šťavách a tu je Um, toto je osobitná oblasť. Ja sa budem venovať ešte jednej, ale otázka je, aká je vaš, na, aký je váš názor na základný kódex, na jeho implementáciu. Malo by to byť záväzné, vieme o tom, ale Zdá sa, že to má vplyv na potraviny a potravinové postupy vo svete. Na jednej strane máme medzinárodné vnímanie určitých dovážaných potravín, zvlášť teda tých, ktoré majú veľký e, obsah kyselín. To musí byť spojené s týmto základným kódexom. Môžeme mať rovnaké podmienky pre všetky produkty, a môže Európska únia vypracovať legislatívne usmernenia, ustanovenia. A to je spojené aj e, s Európskym a Svetovým kódexom. Napríklad e, mať určitý objem e, mandarinkového cukru vo všetkých džúsoch. Je toto možné alebo nie? a budeme mať kódex pre niektoré produkty a nebudeme ho mať pre ostatné. Alebo bude to mm, prísnejšie v niektorých prípadoch a menej prísne pre iné. Potom eh, ohľadom dodržiavania týchto noriem. Počul som, že keď hovoríme o lesníctve, tak mali by sme mať o tom vypracovanú európsku smernicu, ktorá by eh, rešpektovala rôznorodosť lesov v Európe, mať aspoň minimálne normy na riešenie európskych problémov európskych lesov. Budeme mať spoločné normy, ktoré pokryjú všetky druhy lesných kultúr, plodín a produkcie. Je to možné urobiť v Európe? A ak som to pochopil správne, vy ste za to, aby sme jedného dňa mali európsku smernicu o lesoch, kde by boli takéto spoločné minimá, ktoré by pokrývali celé územie a lesníctvo vo všetkých jeho aspektoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Debrún. Ďakujem pánovi ministrovi za to, že prišiel k nám, že sa k nám podelil o svoje myšlienky. Ja som veľmi rada, že som počula z komentárov ministra slova o tom, o lesoch. Ja som bola tieňová správodajkynia pre správu na túto tému a rada by som, privítala by som podrobnosti z jeho strany, komentáre, čo sa mu na tom páčilo, čo bolo pozitívne. Ja som z Írska a z sever Írska zo, severe, zo severu Írska a to zjednodušenie označovania oviec, to je dobrá správa pre náš región. E, spoločná plnospodárska politika, ktorú spomínal pán minister, tam je pragmatická vízia a rada by som sa spýtala dve veci. Jedna sa týka stimulov pre farmárov, aby zlepšili e, zdravé riadenie e, svojich pôdnych zdrojov. To je silný pilier v Európskom parlamente sa to odzrkadlilo v nedávnom uznesení a tiež pilier 1 a um, viac uh, zelených uh, smerníc. Ako vnímate vývoj veci týmto smerom v diskusiách, ktoré máte s členskými krajinami? V buď už uh, definovaných projektoch alebo úrovni pružnosti členských krajín a uh, keď sa rozhodne o niečom, myslíte si, že budete schopní konať kto, tak, aby to bolo jasne definované, merateľné a aby to nebolo spojené s príliš, veľkým, s príliš veľkou byrokraciou. Ďakujem. Pár, pán Florence. Ďakujem, pán predseda rady. Veľmi ma potešili vaše úvahy Nepýtam sa teraz na rozpočtovú otázku, ale mňa by zaujímala oveľa viac otázka, ako by sme sa mohli postaviť proti tej obrovskej koncentrácii v agrárnej oblasti. Ja ako vy som tiež poľnohospodárom, v Nemecku máme 8 ľudí, ktorí skúpia 85% eh, eh, bravčového mesa, to je jednoducho diktát a toto sa vyvíja aj v celej Európe a ak to takto pôjde ďalej, tak jednoducho sa nemôžeme diviť, čudovať, že e, mlieko bude lacnejšie ako minerálka. Aké opatrenia si môžete, dokážete predstaviť, aby sme sa mohli postaviť proti tomuto trendu? Spomenuli ste e, klimatický problém. Čo konkrétne zamýšľate vy čo pridáte už k existujúcim záležitostiam. A ešte jedna vec. Geneticky modifikované organizmy. Chcel by som hovoriť nie tak dohlbky o tejto veci, ale skôr o tom, že, e, že sa tu deje niečo, čo, o čom hovorí pán Zeber, že e, e, určitá nacionalizácia prebieha blízko našej holandskej hranice, si všímame, že e, v Holandsku čoskoro budú povolené, povolené geneticky modifikované organizmy, hranice už neexistujú. Príde jednoducho potom um, auto s krmivom pre ošípané k nám na, e, do oblasti Dolného Rína. My nevieme, či to je teraz krmivo od nich geneticky modifikované alebo nie. až na e, bytunku sa často, často dozvie tento nemecký, nemecký dolnorínsky polnospodár, že e, v jeho ošípaných, v mese týchto ošípaných sa dajú konštatovať geneticky modifikované organizmy. Čo môžete, čo môžete mojim kolegom e, odkázať, čo by ste im poradili, ak sú napríklad treba aj práve polského pôvodu, keďže tú situáciu poznáte? Ďakujem. Lance pán Florence. V, ra- v, ra- v rade treba naozaj e, veľmi dobre dávať pozor, e, odkiaľ pochádzajú vaše jedlá a odkiaľ e, sa používajú materiály na výrobu veci. Nie je to jednoduché. Nech sa páči ďalší rečník Vittorio Prodi. Grazie, signor ministro, per essere qui con noi. Io vole... Ďakujem za to, že ste prišli, pán minister. Chcel som zdôrazniť aspekt e, um, lesného odpadu a možnosť vytvorenia určitého druhu spracovateľských reťazcov a meniť e, biomasu v podstate na plyn. Toto by mohol byť spôsob, ako by sa dalo radikálne znížiť um, potreba energetických zdrojov a, a potom obnoviteľné zdroje. Tie sú dôležité v boji proti klimatickým zmenám v celej Európe. Myslím, že potrebujeme vytvoriť e, te, tento spracovateľský reťazec a Napríklad tona suchej biomasy vedie asi k tisíckom metrom kubickým v produkcie uhľovodíku. môžeme vlastne pokryť tretinu našich e, potrieb, e, pokiaľ ide o plyn. Musíme si uvedomiť tieto veci, aby sme vedeli, aké máme e, silné miesta, alebo aké sú tu zdroje. Mohli by ste túto iniciatívu podľa vás preniesť na európsku úroveň? Ďakujem. Ďakujem, Viktoria. A ďalšia otázka, alebo posledná otázka, možno ďalšie prídu neskôr, je zo strany pána Peterleho, ktorý je včelarom. A bude hovoriť teda zrejme na túto tému. Alois, nie je tu slovinské tlmočenie, čiže budem hovoriť po anglicky. Ďakujem pekne za to, že ste spomenuli môj koniček, ktorý je čoraz náročnejší Najskôr to bolo celkom také romantické, mať, byť včelárom pred 30 rokmi, ale už to tak nie je. Ja teda viete, o čom hovorím. V posledných rokoch v Európe, ale aj v USA čelíme vymieraniu včiel vo veľkých objemoch a, a to je podľa mňa ukazovateľ kvality životného prostredia Včera sme schválili stanovisko o včelách, o zdraví včiel a bolo zaujímavé konštatovať, že tam bolo viac ako 150 pozmenujúcich návrhov len k stanovisku, nie k správe samotnej, čiže uvedomujeme si, čo sa deje. Myslím, že e, je tu ešte stále nedostatok pozornosti pre tieto ukazovatele. A to je spojené s vašou prvou e, časťou prezentácie, keď ste hovorili o bezpečnosti e, potravín. Myslím, že komplexnejší prístup je potrebný. A prostredníctvom včiel vidíme oveľa viac ako len včely. Mali by sme riešiť tento kontext v spojení s celým životným prostredím. A tu potrebujeme paradigmatickejší prístup, nie len nejaké čiastkové kozmetické zlepšenia. Mali by sme sa venovať viac otázke chémie v poľnohospodárstve a tak ďalej. Čiže chcel som e, na to poukázať, nie e, robiť prednášku. Tento vývoj v poslednej dobe je významný a vyžaduje si oveľa väčšiu pozornosť. A viem, že polskí včelári si to tiež uvedomujú. Ďakujem pekne, pán minister. Áno. polský med je naozaj delikátny v budúcnosti by sme ho chceli vidieť viac. viac. E, včeli vieme, že sú indikátorom pre dobré alebo zlé životné prostredie. E, Karin Kalenbach je ďalšou rečničkou. Ja by som sa chcela len e, pridať k tomu, to včera prijali môj pozmeňujúci návrh, kde sa konštatuje, že sa tieto stavy výrazne znižujú, množstvo opeľovania klesa a to všetko samozrejme súvisí s postrekovaním a preto otázka na vyjasnenie vašeho postoju, postoja k, použití, k použitiu e, GMO. Druhá otázka, e, a možno som niečo smeškala, som členkou aj polnospodárskeho výboru a jedna z veľkých diskusí, ktoré prebiehajú, sa týka e, pokrytie podpory z prvého piliera. Mňa by zaujímala vaša pozícia k tejto téme, pretože všetko, čo plinie do prvého piliera, to nám chýba v druhom. E, to je otázka samozrejme zaujímavá aj pre tento, tento výbor. Aké prostriedky sú vlastne k dispozícii? Ďakujem. Ja, Herr Minister, viele Fragen, interessante... Azok, pán minister, zaujímavých otázok, takže tešíme sa na vaše odpovede. Ďakujem bardzo. Dziękuję pekne. Pán predseda. Diskusie boli naozaj veľmi zaujímavé. Alebo teda táto diskusia bola veľmi zaujímavá a ehm, pozeráme sa na plnospodárstvo a rybolov z globálneho pohľadu a v časovom výhľade desiatich rokov. Spoločná plnospodárska politika čo skoro oslaví 50. výročie e, vzniku. A ak sa pozrieme na históriu e, tejto politiky, tak vidíme, koľko škôd sa tu spôsobilo. Jedna z poslankyň hovorila o mojom pragmatickom prístupe k reforme SPP. Ja s tým nesúhlasím, pretože môj prístup je veľmi náročný. Ja očakávam e, reformy naozaj od základu. Výbor pre poľnohospodárstvo a do veľkej miery aj parlament celý má pragmatický prístup, tak ako aj rada do určitej miery. Keď sa pozriete na otázku včiel a e, spolužitia, e, ich spolužitia s prostredím, s chemikáliami. E, v poslednej dobe ale došlo k zhoršeniu tejto situácie. Máme čoraz viac chemikálií a teraz si kladieme otázku, kam zmysla naša biodiverzita v Európe. Vidíme škody na biodiverzite spôsobené monokultúrami. Hľadáme spôsob revitalizácie našej pôdy. A nevieme, čo s humusom. Nevieme, či je pôda niečo viac ako zdroj alebo spôsob pestovania rastlín. Želáme si, aby sme mali skutočné biologické prostredie. Na jeseň bude konferencia tu v Bruseli o spôsobe obnovy biologického života v pôde a o tom, ako by sme mohli dostať naspäť úroveň humusu. A máme tu chemické hnojivá, ktoré vo veľkej miere dnes používame a musíme sa zamyslieť nad tým, aké to má dôsledky. Z tohto dôvodu reforma SPP by sa nemala vnímať čiste len ako e, finančný nástroj a 90% diskusí na túto tému sa zameriava len na peniaze, kto získa, kto stratí. Ako Európania sa zdá, že nemáme odvahu vnímať poľnohospodárstvo cez, z európskeho alebo globálneho pohľadu. Ku geneticky modifikovaným organizmom sme v Európe mm, v tomto hľade veľmi nekonzistentní. Na jednej strane Európsky výskum zaostáva tak veľmi, že nie je schopný poskytnúť argumenty, ktoré potrebujeme. Nie všetci sme presvedčení, že GMO je hrozba pre biodiverzitu, ale existuje takáto mienka a musíme ju brať vážne. Nechceme prichádzať o biodiverzitu. Nechceme blokovať GMO. A preto chápem, čo povedal pán Florenc o Nemecku a Holandsku. Vidíme tam opätovné e, renacionalizáciu tejto politiky v týchto krajinách. Takisto sa to týka Českej republiky a Polska. Sú tu obavy ohľadom biodiverzity, možno aj iné obavy, ktoré bránia Európe v tom, aby sa otvorila e, GMO. Vidím tu e, vážnu alebo serióznu vedeckú biologickú diskusiu. Ak odmietneme GMO a budeme dovážať geneticky modifikované krmivá z iných častí sveta, a neblokovať dovoz potravín, ktoré sú geneticky modifikované, tak potom samozrejme, že naši spotrebitelia budú kupovať lacné potraviny. Chceme brániť európsku biodiverzitu v mnohých častiach Európy. A biodiverzita je už čiastočne zničená a potrebujeme ju obnoviť. Zatvárame oči pred skutočnosťou, že vzhľadom na náš obmedzený pohľad na trh zničíme biodiverzitu v iných častiach sveta. Tridsať miliónov hektárov pôdy sa používa na pestovanie potravín pre Európu v zámorí. Keď hovoríme o GMO, nemali by sme sa obmedzovať iba na to, čo sa deje v našej bezprostrednej blízkosti, ale na to, čo sa deje globálne. Stanovisko rady je veľmi vyvážené v tomto ohľade. Možno pri tejto diskusii by sme mali minimálne umožniť eh, eh, vedcom, aby urobili výskum v tejto oblasti. Nemali by sme sa tomu brániť. Európa nie je lídrom v biotechnológiách a preto podľa mňa nemáme dostatočné informácie na túto tému a to isto sa týka klonovania. Myslím si, že v európskom a globálnom poľnohospodárstve je obrovský potenciál na vývoj. Ak mm, tento potenciál využijeme, tak potom potravinové potreby celého sveta budú splnené. Nebudeme potrebovať GMO ani klonovanie, ale potrebujeme urobiť úplnú reformu SPP. Nemôžeme riešiť témy iba z ekonomického pohľadu. Váš predseda hovoril o udržateľnom rybolove, o e, zásobách e, alebo stavoch tuniakov. A ja vítam tú skutočnosť, že stav tuniakov sa postupne zlepšuje. Som rád, že máme lepšie výskumné metódy a že viacročný prístup ako princíp funguje. Ale uznávam, že sú u nás rybári, ktorí nie sú ktorí e, nepodávajú pravdivé údaje o svojom, o svojom úlovku a toto je téma, ktorá zostáva nevyriešená. Takisto aj otázka rybného odpadu. je tu narastajúca tendencia regionalizácie rybolovu. Nemôžeme mať univerzálny prístup, univerzálne pravidlo, ktoré bude platiť e, e, na úplnom severe a v oblasti rovníka. To znamená všetky aspekty rybolovu sa musia, musia brať do úvahy preto, aby sme dokázali zhodnotiť efekt, celkový efekt. Eh, k obnoviteľným zdrojom chcem povedať, že pred 120 rokmi bolo plnospodárstvo sebestačné v oblasti energie v roku 2007, 2008 sme, tu bol mm, veľký rozdruh ohľadom toho, že svetové potravinové trhy sa otriasli v základoch v dôsledku bio, výroby biopaliu. A potom došlo k 50 percentnému zníženiu cien obilnín. o ktorom som nič nepočul. Nemyslím si, že došlo k 50-percentnému zníženiu obilní na výrobu biopalív. Myslím si, že trh e, je viac otvorený špekuláciám ako obnoviteľným energiám. V polnohospodárstve a v spracovaní potravín je veľa odpadu. Je tu veľa organického odpadu, z, na lokálnej úrovni a tento odpad by sa mal spracovať. Nie je potrebné pestovať plodiny na biopalivách na takých obrovských plochách. E, máme tu solárnu energiu, veternú energiu. Všetky tieto témy si vyžadujú diskusiu. Mnohé krajiny, ktoré sú ktoré majú skúsenosti s týmito oblastiami, nám môžu pomôcť. A potom je tu lesná biomasa. Nechcem, aby produkcia biomasy viedla k ničeniu lesov. Momentálne existujú prémie pri produkcii biomasy máme daňové úľavy a toto by mohlo viesť k vytváraniu stimulov na využívanie lesov na tento účel a nie na produkciu reziva. Takže téma sa musí riešiť eh, reštriktívnym spôsobom. Bolo by nesprávne, keby sme e, vyrúbali lesy a zničili prírodné prostredie v záujme produkcie obnoviteľnej energie. To by bol zločin. Súhlasím s pánom Peterlem, že včely sú e, prirodzeným ukazovateľom kvality životného prostredia. Ale veľmi často problémy včelárov sa pripisujú len plnohospodárstvu. Máme rovnaký problém v Polsku a robíme výskum ohľadom dôvodov. Snažíme sa zistiť, prečo toľko včiel vymiera. Ochrana ochranné látky pre rastliny sú čiastočne zodpovedné, ale sú tu aj iné zdroje, ktoré pôsobia v životnom prostredí. To znamená, že potrebujeme veľa práce, veľa výskumu a pri riadení nášho prostredia by sme to nemali riadiť iba prostredníctvom poľnohospodárskej, ale všeobecnej politiky. Ešte tu bola otázka. ohľadom cukru alebo základného kódexu. Za posledných 20 rokov naše požiadavky na výrobu potravín a normy boli veľmi vysoké a v tom istom období sme diskutovali globálne na úrovni e, Svetovej obchodnej organizácie. Sme mali viaceré bilaterálne dohody, napríklad s Mercosurom. A výsledkom je to, že zvyšok sveta očakáva, že európsky trh udrží poľnohospodárstvo globálne. Ale ak máme vysoké nároky na európske produkty, ak chceme zelené produkty, vysokú úroveň e, starostlivosti o zvieratá, tak ako európsky politici nemôžeme akceptovať, že otvoríme európske hranice dovozu potravín, ktoré nesplňajú tieto normy. To isté som povedal ohľadom GMO. Ak chceme chrániť biodiverzitu v Európe, mali by sme ju zachovávať aj v iných častiach sveta, pretože potrebujeme ju všade. Čiže toto je kľúčové bezpečnosť potravín. Spomínali ste Eh, aj environmentálny aspekt. V diskusiách o riešení problémov by sme mali plniť svoje predošlé záväzky. V roku 2003 došlo k oddeleniu pomoci od výroby. To bolo dobré rozhodnutie. Pomohlo to stimulovať poľnohospodárov, aby príjmali rozhodnutia na základe signálov z trhu. Zaviedli sme nové princípy. Vysvetlili sme poľnospodárom, čo robia farmári e, za to, že dostávajú takúto pomoc tieto veci robia farmári tak či tak, ale teraz sú o tom záznamy. Máme tu európske orgány, ktoré sú zodpovedné za, za presadzovanie týchto nástrojov. E, čiže máme tu registre, no a máme tu sekciu B v ochrane životného prostredia. Sú tu jasné úlohy definované pre poľnohospodárov v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem krížového súladu tu máme smernicu o životnom prostredí, keď by sme urobili mapu, kde sa tieto veci robia, niektoré časti by boli biele. Úplne biele. Prvý pilier by sa mal týkať odmeňovania polnohospodárov za to, že rešpektujú princípy, ktoré sme definovali a schválili. Myslím si, že ak by sme to urobili, európske polnohospodárstvo v prvom pilieri by bolo naozaj veľmi zelené. Preto musíme rešpektovať predošlé záväzky. Mali by sme mať ehm, dôkladnejší prístup v oblasti e, životného prostredia. Nielen e, nastolovanie povinností pre všetkých. Keď sa pozrieme na prvý pilier, ten je už veľmi zelený. Ak chceme ísť ďalej, tak e, sa dostaneme v druhom pilieri. Tam by mali byť finančné stimuly. Malo by to byť viac, malo by sa to týkať viac cukru ako byča. Uh, v sedemročnom programe v rozpočtovej podpore by sme mohli stimulovať farmárov, aby pracovali na, tejto, na tomto aspekte. Už teraz máme zelené environmentálne programy, mnohí poľnohospodári to už plnia. Pokiaľ európske poľnohospodárstvo bude len o priamých platbách ako forme uh, hospodárskeho stabilizátora, tak budeme mať defenzívny poľnohospodársky sektor, konzervatívny sektor. Bude to zamerané prevažne na produkciu. Ak sa sústredíme na inovácie a konkurencieschopnosť v druhom pilieri, využívajúc sériu štimulov, naše poľnohospodárstvo sa vymaní z, zo súčasnej stagnácie. Albert Des často hovoril v parlamente, že za posledných 30 rokov výroba potravín vo svete rástla a v Európe máme stagnáciu. Náš rozvojový potenciál beď bez toho, že by sme používali GMO, bez toho, že by sme používali klonovanie či chemikálie, Výrobný potenciál e, európskeho poľnohospodárstva zostáva obrovský. Je tu veľký priestor na výrobu. Mali by sme to využiť. Čiže e, mm, zelenší druhý pilier, plnenie predošlých záväzkov. A čo ešte? Hrozby spojené so systémom včasného varovania, ktorý, ako sa zdá, nefunguje. Myslím si, teda ja osobne si myslím, že funguje. Podľa mňa regionálne hygienické orgány nefungujú. Mali by sme zlepšiť naše e, nástroje alebo kontrolné, prácu kontrolných orgánov. Pri spriemyselnení polnohospodárstva sme zabudli na to, že najzdravšie polnohospodárske produkty sú produkty predávané regionálne a čo najmenej spracované produkty. Obávam sa, že čokoľvek, čo sa vyrába lokálne a nie je spracované, ehm, nebude možné ehm, presadzovať aj naďalej. Komisár Sološ hovoril o malých farmách, o priamom predaji z dvora, o výrobu pre mikrotrhy Toto nie sú len otázky kvality a zdravia, ale predovšetkým ide o dobrú klimatickú politiku. Aký má význam prepravovať potraviny 300 kilometrov, 300 míľ, aby boli spracovávané a potom prepravené naspäť na pôvodné miesto ako spracované potraviny keď sa zamyslíme nad zorganizovaným, nad spôsobom organizácie poľnohospodárstva v budúcnosti, mali by sme sa zamyslieť na kroky v druhom pilieri, teda inovatívne kroky na, zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti v potravinovom reťazci. Musia byť politici odvážnejší. Nemali by sme opakovať zaužívané frázy o tom, že je treba zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárov, organizáciu, organizácie poľnohospodárov a tak ďalej. Musíme nájsť spôsoby, ako brániť neferovému obchodovaniu. V postači kilku ponadnarodových korporácií silne sa konsolidujúci obchod vo veľkých podnikoch, ktorý pod, e, vlastne vnúcuje spotrebiteľom a malým e, podnikateľom e, vlastné pravidlá. Už sa hovorilo o zdraví zvierat a ich bezpečnosti. A to som už uviedol aj na začiatku. Práce na tejto problematike sa neustále zrýchľujú chceme zaviesť riešenia, ktoré sa, uch, sa vlastne ujmú skutočných možností a možností splnenia. Nie sú to nejaké nadmerné úlohy a určité veci sa dajú aj do určitej miery skrátiť. My vieme, že veci sa skrátiť dajú. Chcem vám ešte raz E, chcem vás ubezpečiť, že podľa nových podmienok Lisabonskej zmluvy nám ide o to, aby sme dobre spolupracovali, aby sme sa mohli stretávať častejšie, nielen v rámci prezentácií programov rady alebo každých 6 mesiacov, ale aby sme mali kontakty priebežné, keď rada pracuje na určitých problémoch <clears throat> práve keď sa e, o problémoch diskutuje, aby sme sa nestretávali len v predsedníctve v pléne, ale aby tieto problémy boli diskutované priebežne, aby sme pri zasadnutia hrady sa stretávali, veci, ktoré nás spoločne ktoré sa nás dotýkajú, aby sme sa dokázali na veciach zhodnúť. Ďakujem vám. Ja, Herr Minister Savický, vielen herzlichen Dank für diese Antworten. Ďakujem za tieto odpovede, pán minister. Mnohé veci sa určite našemu výboru e, páčili, pretože to ide v smere našeho zmýšľania. Nie je pochyb o tom, že využitie krajiny polnohospodárstvom, lesníctvom, rybolovom, rybným hospodárstvom bude mať v budúcom e, období obrovské, obrovský význam. V 21. storočí chceme zachovať ekosystémy, chceme zachovať náš prírodný kapitál, inak by sme znižili, zničili tieto naše e, dôležité e, zdroje. Bude to čoraz dôležitejšie, vy ste k tomu povedali mnohé. Je naozaj na škodu, že európska polnospodárska politika sa vlastne do 90% týka len dávok, príspevkov, ide len o peniaze. Ale celá tá otázka, čo, toto, čo táto oblasť robí pre spoločenstvo, pre, pre, pre hospodárenie s prírodou, ide vlastne o to, kde sa tieto služby aj poskytujú. Vy ste to spomenuli, o tom sme nehovorili. Celosvetové lesy, my tu vo výbore sme dlho diskutovali Eh, o nelegálnom dovoze tropického dreva. A dobre je počuť, že sa to rieši. Rovnako tak téma, o ktorej ste hovorili, to nás v budúcnosti bude určite výrazne trápiť. Tých, tých 30 miliónov e, hektárov, ktoré E, na celom svete potrebujeme, aby sme dovážali krmivo pre Európu, pretože použiť, využitie krajiny je otázka, ktorá má byť na prospech ľudstvu globálne a na budúcej klimatickej konferencii v Afrike práve táto otázka využitia krajiny bude veľkou, veľkou e, témou. Aj e, ne, nepriame efekty, aj tie treba zapracovať, inak sa pri e, ochrane klímy ďaleko nedostaneme. Nám ide o to ničenie, o tie zmeny veľkých, veľkých úsekov krajiny. E, tešíme sa vašej ponuke konštruktívnej spolupráce. Tento výbor nám, vám určite pomôže e, viesť veľmi úspešné predsedníctvo a srdečne vás vítame e, a pozývame sem, sem do výboru kedykoľvek rôzne aktivity vašeho predsedníctva o obnoviteľných energiách, o lesnom hospodárstve a členovia tohoto výboru sa určite zúčastnia týchto podujatí. Ďakujem vám, celému vašemu týmu a želáme vám úspešnú prácu v budúcich mesiacoch. So, Kolleginnen und Kollegen, dann fahren wir fort äh, zum nächsten Tagesordnung. Prejdeme k ďalšiemu bodu, kolegovia, navrhujem. A to je rozpočet 2012. Včas e, sa dostavila aj naša spravodajkyňa e, Juta Hamok. Ide o to, čo sa v našej oblasti deje, je viac peňazí, je menej peňazí. Ty si túto otázku Juta spracovávala. Povedz nám, čo si k tomu. Ďakujem. Teraz existuje, ale teda najčastejšie tento týždeň správa, respektíve stanovisko pre rozpočtový výbor Ale len v angličtine. Vychádza to z toho, že mali sme veľmi naozaj ostré lehoty. Stále nemáme formálne rozhodnutie rady, ale na jeho základe, ako viete, musíme pracovať. Momentálne máme rozhodnutie Koreperu, ktorý, ktoré do 25. júla písomne musí prebehnúť cez ministerstvami, medzi ministerstvami financií členských krajín a podpísať sa a robíme všetko preto, aby toto aby to všetko sa ukončilo, aby to bolo prvé e, čítanie v rade. To, čo vidíme v našom uznesení, je to, že my tvrdíme, áno, vítame to, že oblasť životného prostredia aj oblasť verejného zdravia prispievajú, majú prispieť k Európskej strategii 2020 Týmto spôsobom sa, sa zastávame ekologického trvalo udržateľného hospodárstva. Keď sa potom ale pozrieme, ako vyzerajú navýšenia, ktoré navr- e, navrhla komisia návrhu rozpočtu, tak vidíme, že to nie je ani len zmrazenie pôvodných hodnot. Nominálne, a tak som si to aj poznamenala, pre oblasť životného prostredia je to zvýšenie 2,5% e, a pre verejné zdravie 2,4%. Ale my všetci vieme, že komisia inak ráta s e, mierou inflácie 2,9%. To znamená, keď budem celkom milá, poviem, že je to zmrazené na rovnakej úrovni a keď budem celkom presná, vlastne v podstate klesáme. A to platí pre záväzky aj platby. A keď sa pozrieme na to, čo urobila rada z návrhov komisie, tak vidíme, že ešte to ide z kopca. Ale k pozmenujúcim návrhom poviem potom o chvíľu niečo. Čo je celkom jasné, je to, že komisia už v návrhu, predbežnom návrhu komisie, alebo potom aj e, v návrhu komisie, pretože ten prvý už neexistuje, vytvára umelé marže. Napríklad tým, že EME napríklad e, stiahne e, príjmy v tej marže v jednotke A, tam, kde EMA, EMA vlastne je e, zakotvená, máme za pár miliónov vlastne naviac. A to samozrejme bude musieť lepšiť pozmeňujúcimi návrhmi. To, čo som ešte tiež e, spracovala, keďže nás to dlhodobo trápi, celkom súrne potrebujeme zlepšenie implementácie e, zákonodárstva EÚ v členských krajín. Môžeme tu však, e, ako všetci vieme, môžeme tu rečniť, koľko chceme, keď nemáme dostatok personálu, ktoré, ktorý to bude kontrolovať, či sa to implementuje, tak z toho nič nebude. A tu sú moje obavy naozaj, že komisia tento, tieto populistické e, pokusy všade krátiť, najlepšie hneď začať u administratívy, že to všetko podradí tomuto a povie, že chceme 5% menej a zmeníme štatút personálu, hoci pri zmenách štátu tu mám problémy, ale keď poviem, že chceme klesnúť so všetkými nákladmi, tak naozaj poch- mám pochybnosti. Keď máme celkovo 5% menej personálu, tak mám naozaj pochybnosti. Veď predsa nebudú škrtať riaditeľov a generálnych riaditeľov. To znamená, budú šk- nebudú škrtať pri šéfoch, ale pri tom radovom e, personále. Takže oni si dôležité, aby nasledovali našu líniu. Dúfam, že budeme mať e, dosť informácií od tých, ktorí ešte vôbec v komisii pracujú, aby sme sa mohli na tých príslušných miestach aj brániť. Nehovorím to len tak do vetra, ale naozaj, naozaj nevidíme to len v životnom prostredí a v sanku, je to aj na iných generálnych riaditeľstvách. Kde to konkrétne vidíme, je je vonkajšia služba. Musíme to naozaj mať na pamäti, pretože takto chcem, aby to bolo v uznesení. Druhá časť, ktorá pôvodne nespadala do našej oblasti, to je potravinová pomoc pre znevýhodnené skupiny osôb Pôvodne sme tu nikdy nemali problém, vždy bolo totiž v agrárnom rozpočte dosť prostriedkov. Potom ale jedna z členských krajín, ktorú my dvaja dobre poznáme, jo, táto krajina žalová. My sme sa na tom programe nikdy nezúčastňovali, nikdy sme z neho nežiadali prostriedky, pretože sa povedalo, náš, naša členská krajina, Nemecko povedala, že máme dobrú sociálnu politiku, je to teda naša vec, to je vec subsidiarity, nech nás v tomto EÚ nechá na pokoj. Ale množstvo členských krajín z toho malo profit. Mňa oslovili potom Charitas, Diakonie, všetky tieto organizácie, ktoré, ktoré e, verejne sú činné a mňa sa pýtali, alebo apelovali na mňa, že to nejde, pretože aj Nemecko malo, malo prostriedkov. E, e, nám dal potom Európsky súdny dvor za, za pravdu, že my, Nemecka, máme pravdu. To všetko vychádzalo nad rámec teda tejto politiky, ale komisia doteraz e, nám nenavrhla žiadnu ďalšiu základňu a preto si my myslíme, to pôjde do 1 Ačka cez Európsky sociálny fond, ale bude to oveľa nižší prístup a práve v tejto situácii mám trošku obavy, že tam bude málo prostriedkov a tu musíme naozaj poprosiť komisiu v tejto fáze, aby boli trošku rýchlejší, aby sme mali naozaj dobrý právny právny, právne východisko, aby sme tu mohli fungovať. Ďalší bod potom je kampaň HELP, ktorá v takejto forme nemôže predsa pokračovať, prečo nemáme už tabakový fond. Z tohoto fondu pretože eh, všetci predsa varujeme pred konzumom tabaku, ale táto kampaň podľa mňa je zmysluplná kampaň a, a ako to už býva, dá sa to riešiť e, opatreniami osvetovými. Ide o to, aby povedomie e, e nemôžno, sa očakáva, nemôžno očakávať, že e, mladí len v takouto kampaňou, zmenia okamžite názor. V každom prípade protifajčiarskú kampaň riešiť cez tento program, to je pozitívny bod. Ďalej varovanie komisie, aby ten ten zmene, zmenený finančný rámec, e, aby nám konečne zaslali zmenený finančný rámec k farmakovigilancii. Vieme, že EMA na to potrebuje viac personálu. Nemôžeme však niečo urobiť, keď tento finančný e, oblúk nemáme. Treba tam napísať, koľko konkrétne potrebujeme viac personálu a financií. EEA a EKA e už tam máme problémy s personálom. O tom treba hovoriť, keď budeme preberať pozmeňujúce návrhy. A čo som ešte ale neurobila vôbec, ale teda o, o, o, e, trošku varovanie zase na komisiu, ktoré budem adresovať v tej lehote, ktorú máme k dispozícii, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, už zajtra vyprší e, k návrhu uznesenia, ako aj k zmenám samotného rozpočtu, som vlastne nepodnikla nič, pokiaľ ide o, o poriadok alebo predpisy pre poplatky pre EFSU. Viackrát sme avizovali, že sa to musí riešiť. Pred dvoma rokmi sme to urgovali, aj sme komisiu nútili, Chceli sme aspoň štúdiu o možnosti určitého poriadku poplatkov pre EFSU, ale pritom zostalo, máme diskusiu vo výbore, všetky skupiny boli vlastne, vlastne pozitívne naladení tej, tomuto postupu. Bolo nám aj jasné, že tento postup, ak aj nastane, nebude znamenať plné financovanie FC, ale minimálne tie veci, ktoré EFSA e, bude robiť pre priemysel, tu by mohli naozaj financovať. My teraz potrebujeme tento, tieto poplatky. Musí, musíme naozaj vedieť, či sú ochotní do roku alebo teda či k pozmeňujúcemu návrhu pre rozpočtový výbor zaslať tento návrh, inak Inak bude rezerva pre dané generálne riaditeľstva. To som si zadala do septembra. Len to celé avizujem. Pozmeňujúce návrhy, ktoré som podala ja a môžu všetci samozrejme podávať e, návrhy. Lehota je 15. E, júl Podala som pozmeňujúce návrhy pre, pokiaľ ide o EMU, ako aj minulý rok. Tie spomínané príjmy v tom návrhu rozpočtu pre EMU pre Európsku environmentálnu agentúru potom som znova dosadila prostriedky, teda návrh rozpočtu. Rada tieto prostriedky skrátila a trošku krátila aj pokiaľ ide o počet pracovných miest. Tie miesta, ktoré, ktoré škrtla, alebo tie miesta, ktoré škrtla sme znova dosadili pre EFSU, EKU a ďalšie agentúry sme dosadili to čo, to, čo bolo v návrhu. Tam totiž znova rada krátila a poprvýkrát a v podstate proti mojim zásadám ale jednoducho tu nás to bolo potrebné. Poprvýkrát tu počas rozpočtového postupu podáme pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o e, organigram. Tie, tých 10 pracovných miest, ktoré EK potrebuje, sme zaviedli Komisia ich nechcela zapracovať a vôbec nie rada. Ale týchto nových 10 pracovných miest je rozpočtovo neutrálny. Pretože tie budú plate- títo ľudia budú platení e, z poplatkov. Tie nové úlohy, ktoré dostala EMA, budú môcť byť aj splnené. Bez nových pracovných miest jednoducho to nemôžu zrealizovať. Úlohy, e, to vedecké posudzovanie, EKA je to, celý čas hovorím o EKE, prepáčte. Tieto vedecké posudky EKA realizovať musí. A v tomto ohľade je všetko aj v poriadku. Platia to samotné podniky cez poplatky a preto nie je dôvod týchto 10 miest nevytvoriť. My sme ich jednoducho dosadili. Ak si niekto z vás spomína na posledný rozpočtový e, postup, kde som sa výrazne bránila, a kde som tvrdila, že naozaj musíme komisie, komisii, neustále zdôrazňovať, že musí mať väčší prehľad, keď veci pochopí, tak dodá vlastne opravný rozpočet. Tu jednoducho musí tento, tento, tento princíp zradiť, musí konať inak. Tých 10 pracovných miest musí vytvoriť si nedokážem predstaviť, že by parlament bol proti tomu, pretože nás, nás európskeho, európskeho poplatní, európsky rozpočet, to nestojí nič. treba vytvárať marže. Na uh, eh, 8 ďalších rozpočtových lín, líniách uh, máme ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale tie už teraz vymenovať nebudem. Ide len o krátenia, uh, ktoré realizovala rada, k tým som pohovorila, že ich treba vrátiť do pôvodnej formy. Viac som teda naozaj nemenila. Len naspäť vždy k návrhu komisie u EMI. Tam sú tie e, príjmy. Kým to celé uzavriem, ešte dodám, že Tomas Ulmer mi napísal, že dnes tu nemôže byť, ale podporuje to, čo je v uznesení EPP k uzneseniu asi nebude podávať pozmeňujúci návrh, pokiaľ viem. S tým som veľmi spokojná. Samozrejme, hoci ja možno prídem s pozmeňujúcim návrhom, ale všetko závisí od odpovede komisie. Možno bude treba niečo ďalej doplniť. To všetko som chcela povedať a teraz e, je rada na vás, nech sa páči. Ďakujeme, e, Juta. Určite E, môžeme sa opierať o tvoje dlhoročné skúsenosti, o tvoje know-how pri tomto produkte, ktorý sa volá rozpočet. Vieme, že všetko závisí od financovania politiky, ktoré dohodujeme, mus potrebujú peniaze, pretože nie každý e, nemá, e, nie každý má pochopenie tejto tematiky nie každý vie o slabinách eh, európskeho rozpočtu. Všeobecne som vďačný za to, že tých 5 agentúr, ktoré máme eh, pod kontrolou, že sa nám nestrácajú z dohľadu. Sú predsa len v Londýne, Helsinkách, Parme, že teda rady, eh, pardon, agentúry nie sú vždy tými miláčikmi rady, úprimne povedané. A parlament ako rozpočtový orgán musí tieto témy a potreby, potreby e, agentúr mať neustále pod kontrolou, mať o nich prehľad. Chceme agentúram pomáhať, aby svoju prácu vôbec mohli robiť. Niektoré z nich majú aj príjmy a určité predpisy o, o inkasovaní poplatkov. Je dôležité, aby to bolo jasne definované, koľko financovania sa realizuje vlastnými, vlastnou činnosťou a ktoré prostriedky prichádzajú od daňových poplatníkov. Pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, tak tu bola výpoveď, že ak to myslíme dobre, tak je to stagnácia a keď sa pozrieme na to správne, tak je to vlastne aj pokles, to si všimli aj eh, eh, združenia environmentálnej povahy. Komisia tvrdí, že vo všeobecnosti rozpočet je oveľa zelenší. Nebol to však rozpočet 2012, to bol rozpočtový poriadok, to, čo mi poslali Všetko sa to naozaj viac z, zozelenieva. V roku v tomto roku budeme bojovať s menšími čiastkami. Boli, tvoj, ty odhaduješ, že je, to, že je to skôr mínus, nie plus. To, čo tu máme uvedené. Takže uvidíme v tých pozmenicích návrhoch, ako to je. V skutočnosti je zajtra lehota pre podávanie pozmenujúcich návrhov a 8 septembra máme špeciálne e, termín, aby sme my s našim rozhodnutím e, mohli e, prispieť k činnosti rozpočtového výboru. Teraz kolega Gebrandy. Um, Ďakujem za všetku prácu, ktorá bola urobená. Väčšinu vašich záverov, pán predseda, zdieľam, pokiaľ ide o všeobecný rozpočet. Myslím si, že komisia má pravdu v tom, že väčšia časť toho ozelenenia sa udeje v iných oblastiach, ale potrebujeme ešte nejaké prostriedky v našich špecifických rozpočtových riadkoch. Zdôrazním jednu vec konkrétne. Dôležitosť našej Európskej environmentálnej agentúry má mať ďalšie úlohy, Táto agentúra je známa tým, že je veľmi dobre riadená, snad najlepšie v Európe. A napriek tomu sú tam rozpočtové škrty a majú len málo extra prostriedkov na tieto extra úlohy. Mali sme tu včera polského ministra, on zdôraznil dôležitosť nových údajov, informácií a tak ďalej, takže naozaj veľmi závisíme od Kodanskej environmentálnej agentúry, pokiaľ ide o získanie týchto údajov, takže zdôrazňujem dôležitosť tejto agentúry a ja dúfam, že za parlament dokážeme zabezpečiť tieto dodatočné prostriedky pre túto veľmi dôležitú agentúru. Ďakujem. Pani Kadenbach. Áno, ďakujem pekne Jute. Mám jednu otázku, pokiaľ ide o personál. To je vec, ktorá sa v médiách často preháňa. 100 tisíce európskych úradníkov e, vysávajú daňového poplatníka. Takže mňa by zaujímalo, ako je to s konkrétnymi číslami. Ty si hovorila o environmentálnej legislatíve, takže koľko personálu robí túto kontrolnú činnosť? Čiže keď e, napríklad zistíme, že je to toľko a toľko osôb na členský štát, ktorí to kontrolujú, toto konkrétne číslo môžeme použiť e, a dokázať, že tie house numera, ktoré v médiách sú prezentované, že tomu vôbec nezodpovedajú pretože ja keď poviem, že rakúsky rozpočet zodpoveda viac menej európskemu rozpočtu, tak e, ľudia na mňa neveriacky pozerajú, lebo majú o tom úplne inú predstavu. Takže v tomto zmysle by ma zaujímali tie počty osôb. Dobre. Ja mám ešte otázku, pretože počas roka tu zvonil alarm, pokiaľ ide o rozpočtové riadky na ochranu klímy pretože EÚ má svoje medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám, pokiaľ ide o biodiverzitu, čiže je zabezpečené, aby sme boli schopní tieto záväzky aj plniť. Juta, ešte než sa vyjadriš ty, možno by bolo dobre, keby komisia dostala priestor. Koho tu máme za komisiu? Pani Boajo. Nech sa páči. No? Yes? Surprise? Prekvapilo vás to? Um... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som z DGNV takže niektoré otázky možno budem schopná zodpovedať. Pokiaľ ide o návrh komisie a rozpočet, Rozpočet v sedmičke tam je navýšenie o 2,6 Ja len chcem zdôrazniť, že väčšina týchto výdavkov spadá pod program LIFE Komisia v návrhu rozpočtu pre tento program navrhla navýšenie o 2,3 Takže je to nad tým, tými dvomi percentami vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o environmentálnu agentúru, áno, komisia v návrhu rozpočtu navrhuje dodatočný personál vzhľadom na nové úlohy, hlavne v oblasti legislatívy klimatickej a týkajúcej sa kvality ovzdušia. Pokiaľ ide o implementáciu legislatívy, pokiaľ ide o tie počty personálu, čísla vám samozrejme môžeme dať dispozícii. Za DGMV to môžeme bez problémov spraviť. A naozaj vítame v uznesení výzvu členským štátom na zlepšenie miery implementácie environmentálnej legislatívy Európskej únie, lebo toto je aj pre komisiu priorita. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pán predseda. No, Juta, nech sa ti páči. No, väčšinu už zodpovedala teraz An. Áno, rozpočet sa stáva zelenším. O to ide. To chceme v rámci viacročného finančného rámca. Ale pozrime si aj legislatívu pod lupou a už teraz vyzývam všetkých kolegov, že keď pôjde o polnospodárskú legislatívu, keď pôjde o regionálnu legislatívu, že naozaj musíme sa postarať o to, aby to tam všetko zostalo, lebo protesty sa už ozývajú zvonku teda že v prvom pilieri polská politika, že tam je 30 na ekologické opatrenia. Toto sa neakceptuje. Takže kolegov vo výbore pre polnohospodárstvo musíme podporiť, aby sa držali stanoveného. My ako EP sme už požadovali takéto veci v správe výboru ŠUR. A teraz to musíme pretaviť aj do legislatívy. Aj keď komisár Hahn predloží návrhy v regionálnej politike, tak aj potom sa musíme na to sústrediť. Áno, stále to aj robíme. Pokiaľ ide o tie škodlivé dotácie, harmful subsidies, jedna správa za druhou, a možno by sme sa mali pokúsiť zozbierať čísla. Ale môžeme sa obrátiť na DG relevantné, či by mohli takúto prácu uskutočniť pre náš výbor, aby sme vedeli, koľko takých tých škodlivých e, dotácií, škodlivých pre životné prostredie bolo vyplatených. Ale to je hudba budúcnosti zatiaľ. A v momentálnom rozpočte nemáme pre medzinárodné záväzky viac než v tom minulom. A tu stále vystáva otázka, ako komisia poprepája to, čo slúbili členské štáty, ako to vyzbiera. No a my sme vo výbore pre rozpočet už viackrát požadovali fakty, kto zaplatil, kto nezaplatil, tak aby sme to mohli nejako, eh, aby sme z toho mohli vyvodiť nejaké závery u nás doma. Ale oni tieto čísla nechcú zverejniť. To je problém. Neviem, kto sa tomu venoval, ale pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, tak tam to oni dali mimo toho rámca tvrdia riadok PM. Nie je tam žiadne konkrétne číslo, takže to je ten nástroj, ktorý by mal potom implementovať tie prísľuby z členských štátov. Ja tento nástroj zatiaľ nevidím, ale áno, túto musíme pôsobiť. Zatiaľ nemáme žiadne konkrétne čísla. No, rozpočtári, toto je kapitola sama o sebe, osobitná kasta, dôležitý, hoci malokedy obľúbený a ty tu máš tuším u nás takmer monopol, pretože táto presnosť, tento presný pohľad na rozpočtové riadky, toto je veľmi dôležité a znova si to dokázala. My tu hovoríme o politikách, ale materializácia všetkého je u teba v dobrých rukách, takže Dobre. Každý ešte môže prispieť, ale obávam sa, že to zostane pri tých zo pár, čo sa už prihlásili. A ten zvyšok budeš musieť ty odkočírovať, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2012. Dobre, ďakujem Júte. Pokračujeme bodom 19. Zase peniaze. Predloženie revízie nariadenia, pre, predloženie revízie nariadenia Life Plus v polovici obdobia jeho uplatňovania. Máme tu pána Matilu z DG Envy za komisiu. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť, ktorú ste láskavo komisii poskytli, aby vám odprezentovala revíziu nariadenia Live Plus 2007 až 2009. Tuto revíziu sme pred pár mesiacmi uzavreli a teraz by som to, vám to tu odprezentoval. Táto revízia vychádza z práce nezávislého externého experta, vychádzame z veľmi široko poňatého konzultačného konania. Takže to je základom pre správu komisie. Už z tohto hodnotenia v polovici obdobia vyplýva hlavne to, že program LIFE bol veľkým úspechom, že to je úspešný nástroj už od samotného začiatku v 92. Viac než 3000 projektov bolo v rámci LIFE odfinancovaných. A boli veľkým príspekom k našej environmentálnej politike. Toto je teda ten hlavný záver vyplývajúci z tejto revízie v polovici obdobia uplatňovania. Trošku detaľnejšie by som sa možno pozrel na to, prečo live hodnotíme ako takýto veľký úspech. Poprvé, live zohrával značnú úlohu pri implementácii, teda vytváraní implementácii smernice o habitate, o zvieratách a o, e, s tým súvisiacimi sieťami Natura. Ďalej to bolo veľmi efektívne prostredie, laboratórium na testovanie nových prístupov a technológií na podporu implementácie tých najnáročnejších e, legislatívnych aktov v oblasti environmentálnej legislatívy, ako napríklad rámcová smernica o vode. Po tretie, došlo vďaka tomuto programu, vychádzajúc z hodnotenia, k zvýšeniu povedomia o environmentálnych otázkach u našich občanov. Tiež sa zlepšil prístup občanov k informáciám relevantným pre životné prostredie. Pre mnohých live bol jediným nástrojom, je to teda referenčný nástroj, pokiaľ ide o výdavky Európskej únie na životné prostredie. Revízia polovici obdobia uplatňovania samozrejme tiež identifikuje aj tie oblasti, kde by sa dalo ešte čo to vylepšiť. Napríklad sa v správe navrhuje lepšie zameranie, lepšia prioritarizácia, ktoré by ešte zlepšili dopady programu, pokiaľ ide o životné prostredie a správu veci verejných v tejto oblasti. Niektoré silné stránky toho programu by bolo lepšie dobre zadefinovať, aby boli úspešnejšie. Napríklad tá časť Life Diversity by sa mala mohla viac zameriavať na preukázanie osvedčených postupov. Ďalej je tu záver týkajúci sa sekcie pre komunikáciu. Je to nová sekcia v rámci programu Live a zatiaľ sa nevyužíva v plnej miere. Ďalej, vytváranie synergií s inými európskymi fondami sa musí lepšie využiť. Niektoré programy by sa možno mohli rozšíriť aj mimo EÚ, nad rámec EÚ, čo zatiaľ možno nie je. Takže niektoré z týchto zistení, hlavne pokiaľ ide o tie nedostatky, sa už zohľadňujú pri finalizácii tohto programu počas tohto finančného výhľadu, ale iste budú zohľadnené v plnej miere aj pri plánovaní možného následníka programu LIFE. Pán predseda, ak dovolíte, zo pár slov k práci komisie, pokiaľ ide o budúci finančný výhľad, vychádzajúc zo znamenia komisie o rozpočte pre stratégiu Európa 2020. Je to dokument z 29. júna 2011. V tomto oznámení komisia navrhuje, aby Life mal následovníka 3,2 miliard eur, to je ten rozpočet, ktorý navrhujeme a je to navýšenie oproti súčasnému rozpočtu. Podľa návrhu komisie by sa táto suma rozdielovala na životné prostredie, to je 2,4 a potom 1,8 miliardy na klimatické zmeny. Takže toto komisia navrhuje. Sme presvedčení, že sa musíme naďalej zameriavať na priority v oblasti životného prostredia, teda klimatické zmeny, biodiverzita, um, úsporné využívanie zdrojov a očistenie našich ekonomík vo všeobecnosti. Zamerať by sme sa mali na implementáciu environmentálneho aky Európskej únie. Komisia je toho názoru, že Európskej únii nemôže dochádzať k rastu bez trvalo udržateľného riadenia ochrany životného prostredia a preto je to celé v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020. Pokiaľ ide o ten možný nový nástroj, komisia nad rámec tradičného projektu pripravuje projekt nového typu, ktorý bude súčasťou LIFE. Voláme to Intercredit Project a jeho cieľom je niektoré tie projekty lepším spôsobom integrovať s ostatnými zdrojmi financovania v rámci EÚ, ale aj z regiónov členských štátov, pokiaľ ide o implementáciu environmentálnych politík EÚ, hlavne v už spomínaných oblastiach ako biodiverzita, voda, odpad a td. Posúdenie vplyvov tohto návrhu sa dostáva do záverečnej fázy a potom predložíme presnejšie právne nástroje, pokiaľ ide o nasledovníka Life. Mm, v novembri tohto roka to máme v pláne. Pán predseda, uzavrel by som to tým, že Life podľa previerky v polovici obdobia uplatňovania bol nápomocným dôležitým nástrojom aj do budúcna takým môže byť na podporu rozvoja a implementácie environmentálnych politík EÚ. Teda e, ide o osvedčené postupy, takže sme vlastne spokojní s týmto nástrojom a je to dobrý vzor možno aj pre iné programy a ich fungovanie v EÚ. Ďakujem pekne, pán Makele, za zhrnutie tejto previerky v polovici uplatňovania programu LIFE. Je to jediný nástroj, ktorý máme pre environmentálnu politiku v EÚ. 3000 projektov to je naozaj celkom slušný počet. Takže to, myslím, opravne nevnímate ako úspech. Vy ste hovorili o vyhliadkách do budúcna, že by program LIFE mal byť nahradený novým 3,2 miliardy. To rozdelenie na opatrenia environmentálne a na opatrenia v boji proti klimatickým zmenám. Ale musia vypomôcť aj iné rozpočtové riadky, life sám o sebe to celé nepokrie. Pýtam sa teraz kolegov, či sa chce niekto vyjadriť, či má niekto nejaké doplnkové otázky. Vy ste členom hodnotiaceho grémia pre 6. akčný program v oblasti životného prostredia. Takže na vás mám otázku, či ešte do leta dostaneme vašu správu, alebo či musíme počkať do jesene. Môžete nám k tomu prosím niečo povedať? 6. rámcový program ŽP hodnoť posúdenie vplyvov. Uh, Ďakujem, pán predseda. Komisia práve uzatvára analýzu 6. environmentálneho akčného plánu EÚ. A keďže už sme v polovici júla, nebude to hotové pred letnou prestávkou, ale veľmi skoro po nej. Nechcem hovoriť v mene mojich kolegov príliš e, veľa ohľadom tej finalizácie, ale v komisii prebiehajú vnútorné konzultácie a v prvých týždňoch po letnej prestávke to bude hotové. V poriadku. Viem, že poľské predsedníctvo chce intenzívne pracovať na tejto analýze z, v perspektíve ďalšieho 7. programu. Takže bolo by dobre, keby sme to mali naozaj už čo skoro po letnej prestávke. Ďakujeme pánovi Michaelovi, nemáme žiadne ďalšie otázky. Zaznamenali sme si, čo ste povedali. A teraz by sme mali prejsť k ďalšiemu bodu programu. Možno, že máme trošku aj časový náskok. Takže môžeme pokračovať eh, s bodom číslo 20. Takže chceme privítať generálneho riaditeľ, riaditeľa DG Environment Karla Falkenberga. Poznáme ho veľmi dobre v tomto výbore. Boli ste tu pred eh, krátkým časom a vtedy sme mali plnú účasť. Bola tu tá mimoriadná myšlienka osobitnej cesty do Bruselu s vašimi kolegami. Bolo to naozaj veľmi zaujímavá trojhodinová schôdza. A jeden z vašich z kolegov z administratívy sa, sa pýtal, čo sa stane, keď niekto položí otázku a potom nepočká, kým sa zodpovie. Ehm, nebolo to zodpovedané. Takto veci jednoducho chodia. Tu a na ich ospravedlenie môžem povedať, že možno tu boli ich asistenti, aby si vypočuli odpovede. Čiže všetky informácie um, sú zaznamenané. Som si istý, že DG Envy e, sa už teší na letnú prestávku, ale máme tu zaujímavú tému, o ktorej budeme hovoriť dnes. To je tretia správa o následných opatreniach nadvezujúcich na oznámenie o nedostatku vody a suchách. Je to nepochybne niečo, čo má vplyv na rozličné krajiny a regióny. E, pravidelne to spôsobuje veľké škody, takže vypočujeme si pána Falkenberga a kolegovi môžu klas otázky. Ďakujem pekne. Je pravda, že naposledy, keď sme tu boli, tak miestnosť e, bola plná teda oveľa viac ako dnes. Teším sa na diskusiu na tému voda. Je to dôležitá téma a rád by som na úvod veľmi stručne niečo povedal ohľadom tretej správy a využil príležitosť na to, aby sme vám porozprávali o nadväzných opatreniach. Správa, tretia správa, ktorú máte pred sebou, v podstate hovorí o zhoršovaní situácie, o zrastajúcich obavách. Vidíme, že je tu nedostatok vody nielen v južnej Európe, ale začína to byť bežné aj v iných regiónoch Európy s výnimkou niektorých najsevernejších a málo obývaných oblastí únie. Máme krajiny ako Česká republika, Cyprus, Malta, ktoré nás informovali, že majú pokračujúce problémy s vodou. Viaceré členské krajiny informujú o suchách a o zrážkach, ktoré sú dlhodobo pod priemerom. Francúzsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko a Španielsko. Čiže vidíte, je to široká zbierka, ktorá obsahuje aj veľké členské krajiny. Máme Belgicko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, ktoré nás informovali, že že čelili najväčším suchám v poslednej dobe. Takže celkový obraz je negatívny v Európe, ale keď sa pozriete na to globálne, tak si uvedomíte, že Máme miliardy ľudí, ktoré, ktorí nemajú prístup k pitnej vode alebo ku kvalitnej vode a z toho vyplývajú výzvy, ktorým čelíme. Musíme to zdôrazniť v našej správe. Pretože nejde iba o environmentálny problém, má hospodárske dôsledky, v oblastiach ako je polnohospodárstvo, cestovný ruch, priemysel, energetiku, dopravu. A bude mať vplyv aj na schopnosť a vnútorný trh. V mnohých správach členské krajiny hovoria o tom, že museli prijať opatrenia, podporujeme základnú orientáciu práce na strane dopytu. Snažíme sa zefektívniť využívanie zdrojov vody predtým, ako sa pracuje na nových dodávkach vody, ako je napríklad preprava vody alebo odsoľovanie. Toto bude mať dodatočný efekt na emisie CO2 a ostatné environmentálne problémy. Čo máme v úmysle urobiť? Začali sme pracovať na európskom pláne prevodu s pomocou tabuliek rady a parlamentu. Mm, táto práca sa skončí koncom roka. Tento komplexný prístup k vode znamená, že v podstate využívame štyri aspekty analýzy. Analýza e, riečných povodí a manažmentu v tejto oblasti. Toto členské krajiny mm, e, sú povinné prezentovať ešte stále máme 4 či 5, ktoré tak neurobili, teda ich plány na riadenie riečných povodí ešte nie sú na komisii, potom analýza číslo 2 um, ehm, analýza vodnej politiky, či je adekvátne ošetrená v legislatíve. Snažíme sa zistiť, čo by sa dalo urobiť lepšie, efektívnejšie, tam, kde je to potrebné. A toto dokončiť. Tiež analizujeme revíziu e, oblasti, ktoré majú nedostatok vody a kde sú časté suchá. Máme analýzu e, vodných zdrojov a prepojenia na klimatické zmeny, pretože okrem ostatných analýz vieme, že klimatické zmeny zhoršujú podstatným spôsobom a túto oblasť, vytvárajú dodatočný tlak. Možno ešte pár slov k predbežnej etape toho, čím sa bude zaoberať tento plán. Táto predbežná etapa E, máme ešte približne rok, e, kým zanalizujeme všetky veci, ale máme sedem oblastí, kde budeme pracovať v rámci tohto plánu. Musíme sa zameriať na územné plánovanie. Možno je to trochu prekvapujúce, že prvý bod, ktorý spomeniem v súvislosti s vodou, je, je je pôda, ale politika vody je takého charakteru, že musíme riešiť problémy ako sú vody, kanalizácia v mestách, územné plánovanie a tak ďalej, pretože toto má priamy vplyv na disponibilnosť vody v Európskej únii. Takže územné plánovanie a veci, ktoré som spomínal, budú celkom iste veľké oblasti, ktoré budeme analyzovať. Vždy, keď e, čelíme nedostatku alebo musíme riadiť nedostatočné zdroje, tak sa využívajú trhové nástroje a ten najlepší nástroj je cena. Takže budeme pracovať na cenových otázkach internalizácii nákladov spojených s používaním vody, znečistení vody a tak ďalej. Myslíme si, že je pozitívne, že v súčasnej správe je čoraz viac členských krajín, ktoré zavádzajú cenovú politiku v oblasti vody. Voda už nie je voľne prístupným zdrojom, ktorý sa dá voľne používať podľa vášho výberu a bez nákladov. Voda má cenu a to sa musí odzrkadliť, ak chceme byť efektívnejší. Čiže budeme pokračovať v týchto diskusiách. Zdaňovaní, o odstraňovaní škodlivých látok a o plánoch alokácie vody v tých oblastiach, kde je jej nedostatok zvlášť veľký. Po tretie, musíme sa zamerať na efektívnosť využívania vody a aby sme boli úspešní, tak musíme rozvíjať e, ekosystémové účty, musíme mať lepší prehľad o odlišných oblastiach v Európe a o objeme disponibilnej vody, o jej očakávanom využití v mestách, v poľnohospodárstve, v priemysle, v doprave, akékoľvek už tieto potreby sú, potrebujeme mať tieto základné fakty, aby sme zistili, kde je nedostatok a čo je možné urobiť na nápravu. Musíme poskytovať prvé ukazovatele pre ciele efektívnosti využívania vody. Myslíme si, že efektívnosť v rozličných sektoroch, ciele, ktoré si stanovili a zlepšenie kvality vody budú dôležitými cestami, ktorými sa musíme uberať. Štvrtý, tu tá oblasť, e, inovačné partnerstva v oblasti vody. Tu sa chceme sústrediť na prácu s priemyselným sektorom, rozvíjať inovácie a prekonávať prekážky v inováciách v oblasti vody úzko spolupracujeme v tejto oblasti s našimi kolegami z Digi pre výskum. Takže snaha o zlepšenie znalostí a stimulovanie inovácií v používaní alebo využívaní vody. Riadiace systémy a správne systémy tam je taká dvojitá úroveň záujmov. Snažíme sa o to, aby tieto systémy boli komplexné, aby sme nenechali, nemali medzery tam, kde potom nebude nástroj na presadzovanie našej politiky. A druhá strana mince v tomto komplexnom prístupe znamená znižovanie byrokracie. Musíme mať politické nástroje, ale zamerať sa na tie, ktoré sú najmenej nákladné, najmenej komplikované pre operátorov, využívať, užívateľov, aby sme mali takúto rovnováhu. Máme 6 priorít na zvýšenie našich vedomostí. Hovoril som o európskych účtoch. Budeme mať do konca budúceho roku príležitosť identifikovať a zanalizovať 170 plánov riečného vodného hospodárstva, 170 najdôležitejších povodí riek v Európe bude takto spracovaných uvidíme, aké sú miestne regionálne predstavy o využívaní vody v týchto riečných povodiach. A myslím, že z toho vyplyne veľa informácií a dúfame, že sa dobre použijú. Potrebujeme viac pozorovaní, využívať satelity a pozorovanie prostredníctvom GMS, aby sme monitorovali štatút um, a situáciu vodných systémov. Je tu neustály dopyt, alebo teda Januš Potočník, komisár pre túto oblasť, musí mať solidné informácie o tejto oblasti. A v neposlednom rade, pokiaľ ide o oblasť mimo Európy, tu sledujeme globálne výzvy, výzvy, ktoré disponibilita, dostatok alebo nedostatok vody majú na napríklad mileniové rozvojové ciele. Ako čeli tejto situácii dnes, dnešného nedostatku, demografický vývoj nám hovorí, že tieto nedostatky vzrastú v budúcnosti. Toto je všeobecný prehľad problémov, ktoré rieši náš plán. Na budúci rok Budúci rok je rokom vody. Budúci zelený týždeň bude celý venovaný diskusiám o tejto téme. A na jar 2012 začneme organizovať veľké európske konferencie o vode, okrem teda diskusí počas zeleného týždňa, čiže veľa príležitostí nás čaká na budúci rok, aby sme zintenzívnili našu výmenu informácií, aby sme lepšie definovali našu politiku. Podľa mňa sú tieto výzvy veľké. Európa si začne túto tému viac uvedomovať. Máme viacero nástrojov, ktoré je potrebné zosúľadiť s celkovou štruktúrou. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Karl Falkenberg, für die Präsentation. Ďakujeme za prezentáciu ďalšieho spektra k európskej politike vody. Veľa lepšie ako v tretej správe o nedostatku vody. Ten návrh z roku 2012 bude vlastne tým majstrovským dielom. Uviedli ste jednotlivé prvky. Vy ste sa v otázkach vody výrazne vždy angažovali tu vo výbore voda je taká rozhodujúca, zásadná a tak to aj zostane. A tak sa tešíme na tento materiál. Richard Zebri, náš obrovský expert na túto otázku, má slovo. Ďakujem a myslím, že som sa aj ako prvý hlásil, pokiaľ viem. Takže to právo aj tak mám. Mimochodom, prvá bola Ajela Sender, hovorí pán predsedajúci. Netrvám na tom, jej by som bol nechal prednosť. Chcem sa poďakovať pánu generálnemu riaditeľovi. Teší ma, že je tu osobne a že pohovoril o tejto téme. Témy, ktoré budú práve v oblasti životného prostredia a budúcnosti naozaj v centre pozornosti Čakáme už dlho nielen na tento assessment, ale aj na tento blueprint. Pán komisár Potočník na jednom hearingu hovoril o tomto blueprinte a hovorí, že bude teda s malým oneskorením budúci rok, ale e, asi bude o to lepšie pripravený. Z materiálov vidím, že e, vaše generálne riaditeľstvo si dáva naozaj dobrú námahu tej súvislosti malé želanie. My z parlamentu doteraz sme tak povediac menej boli zapájani do tej prípravy. Viem, že sa teraz plánujú konferencie, ale myslím si, že práve voda je témou, ktorá má takú šírku. A práve pre ten blueprint by bolo lepšie, keby parlament, práve tento výbor, bol vždy pritom. Pretože podľa mňa tieto politické implikácie v tejto oblasti to všetko sa nedá riešiť na úrovni úradníkov. Sú tam odborníci, ale k tomu patrí aj mnoho politických otázok. A preto prozba, pán generálny riaditeľ, do akej miery v budúcnosti by mohli byť, bolo byť možné e, informovať nás ad hoc a žiadať nás o zopár politických postrehov veci. Inés je členov rovnakej skupiny ako ja. Táto skupina bude tento proces sledovať a sme kedykoľvek k dispozícii k diskusiám. So pár zásadných poznámok. Keď hovoríme o vode, tak rozhodne e, hlavne z toho vyvstáva téma demand management. Je to také naozaj zložité slovo, ale je to taký holistický prístup rôzne krajiny, napríklad Španielsko, by mohli mať problémy. Keď si pozrieme na celú južnú hemisféru, Cyprus, nedá sa to e, vyriešiť len e, manažovaním dopytu. Musia to byť aj iné riešenia. Nie je za tým nejaký zlý zámer polnohospodárstva. Nesmieme byť však E, tak povediať, slepý na jedno oko. Treba si pozrieť všetky možnosti, ktoré tu máme. Pokiaľ ide o regionalitu, tak ja naozaj veľmi dúfam, že to komisia e, v, v tom blueprinte zdôrazní, lebo ak o nej nepojednáme, tak budeme mať problém. Nulová akceptovateľnosť v obyvateľstve, všetky tie známe návrhy, také nápady ako vodu šetriace, hlavice v sprchách a podobne. Jednoducho obyvateľstvo to, to neakceptuje, nechápe tomu. Ak to od začiatku nebudeme zapájať aj v tom blueprinte, tak je to odsudené na zlyhanie. A ja som preto komisiu naozaj vyzval, aby to široko poňala, zapojila nás, poslancov, pretože si myslím, že tento input pre akceptanciu politických reforiem je dôležitý. a ten mainstreaming, no však tam sú dôležití tí tzv. veľkí big spendery, veľ, veľkí konzumenti. Teraz tu máme možnosť tie body, ktoré ste načotol ako Napríklad tam je teda ten spomínaný land use management, čiže e, spravovanie využitia krajiny. Polnohospodár je ten prvotný spotrebiteľ e, vody. Malé a stredné podniky sú dôležité a prispejú určite k riešeniam. Bude tu určite odpor, to je jasné. Ale urobiť iba blueprint, ktorý príde v roku 2012, 80 E, e, prostriedkov na podporu fondov je už fixne naviazaných, tak to nedáva zmysel. Keď máme tieto prostriedky, finančné prostriedky v Európe, ak ich chceme naviazať zmysluplne, musíme to urobiť teraz. A tak my všetci máme povinnosť, generálne riaditeľstvo Envy, pán Potočník, všetci musíme sa ozývať hlasne. Keď potom neskôr povieme mainstreaming, mainstreaming, bude neskoro. Tie doterajšie diskusie a poznáme, poznáme to napätie e, vo vzťahu k polnospodárstvu, musíme tie myšlienky, ktoré, ktoré máme, e, poskytnúť tie naše poznatky. Pokiaľ ide o, o ostatné veci, pokiaľ ide napríklad o kompetencie, regionalitu, aj pri využití krajiny, treba byť kriticky čisté, čisto oddeliť, čo má robiť komunitárna úroveň, čo členské krajiny. DG Envy poskytne povedzme návrh, ktorý je právne zaistený, inak budeme mať naozaj dlhú diskusiu o kompetencii, čo má kto robiť. Obrovské problémy. Žiadny región si nenechá tento, tento, tento centrálny plánovací nástroj vziať. Treba, treba, treba dobre e, rozlišovať, inak sa zapletieme do, do diskusí o kompetenciách a, a veci to vôbec ne, e, nepres, neprospeje. Pokiaľ ide o water pricing, e, cenové otázky spojené s vodou, treba zásadne povedať, že musíme si tu dať pozor pri pricingu. Nie je to predsa normálna, normálna ekonomická komodita a cenové efekty, nedostatok a tak ďalej. To je veľmi kritické, e, zložité. Treba si dať naozaj pozor, pretože vieme, že keď zvýšime cenu 4-5 násobne, tak, tak sociálne efekty budú obrovské, cenové nulové. Treba byť naozaj opatrný, treba sa pozerať na lokálnu, regionálnu politiku, kriticky k týmto cenám a s potrebnou vyváženosťou. V zásade podporujem tú vedomostnú bázu. Tieto technológie môžu byť exportným šlágrom naozaj. A nezabúdajme na problematiku embedded waters. To je veľká challenge, veľká výzva. Veľk... Ak to chceme brať vážne, ak to chceme vidieť globálne, tak musíme túto otázku embedded waters a polnohospodárstva riešiť. Je to pre naše polnohospodárstvo centrálna otázka. A treba tu vytvoriť preto určité e, citlivosť, povedomie, treba tento proces naozaj, naozaj posúvať, aby sme na konci mali čosi, hoď to aj bude neskoro, ale aspoň nech je to vo forme, ktorú, ktorú, ktorú, ktorú, ktorú si, ktorú si to vyžaduje. Bolo napínavé počúvať tvoje úvahy. Všetko, všetko čo, ti, čo si mal na srdci, si zjavne povedal poznáme tvoju e, angažovanosť. Je dobré, že sa ľudia permanentne tým zaoberajú. Je tu aj e, Ines, ktorá sa tým zaoberá, nech sa páči. Ja by som chcela poďakovať pánu riaditeľovi, že je tu medzi nami a že tu predniesol svoj výklad Chcela by som oceniť to, že nielen stručne prezentoval ten návrh, ale hovoril o ďalších dôležitých oblastiach. Je tiež dobré, že berieme do úvahy všetky aspekty tohoto programu, na ktorý čakáme. O to viac, že sa to prejavuje aj v, vo všetkých oblastiach spotreby, a s tým súvisí aj množstvo problémov. Ja by som sa chcela opýtať nasledovné. Vo svojom návrhu hovoríte, že treba brať do úvahy aj ďalšie politické oblasti EÚ. Zvyčajné oblasti, poľnohospodárska politika samozrejme. To všetko je máme tu určité zlé správy, pretože vieme, že sa to zatiaľ neaplikuje celkom ohľaduplne e, k životnému prostrediu. Sú tu však aj ďalšie politiky. Politika v oblasti energetiky, priemyslu, kde naozaj je tiež treba rozložiť celé to zaťaženie. Vieme, že polnohospodári znášajú toto bremeno. Rovnako však je aj dôležité dodať to oznámenie, že ak ak sa zahrnú aj otázky dovozu a celý ten e, blueprint dovážených produktov, ale ide o to, aby sme naozaj ukázali, že berieme do úvahy všetky tieto aspekty. To sú teda všetky tie politiky, ďalšie politiky, ktoré treba brať do úvahy. Ja sa tiež pýtam, že treba sa pozrieť na to, či treba ešte nejaké naviac. Ja by som e, e, rada vedela, existuje tu množstvo organizácií, organizácií občanov, občianskej spoločnosti, ktoré sa veľmi zaujímajú o všetky tie dobré e, postupy, do, dobré spra- dobrú správu verej, veci verejných a chcú mať istotu, že keď takéto diskusie o programe prebiehajú a že sa všetky tieto e, názory z tej konzultácie zohľadňujú, že sa to neobmedzí len na prvú diskusiu a potom sa už na to, na to zabudne. Myslím si, že už teraz existujú určité e, formáty, ktoré sa využívajú, kde môžu prebiehať konzultácie. A keď ste tom, už o tom hovorili, chcem sa spýtať na otázku cien. A keď vy teda hovoríte, že budú nové opatrenia v normatívnej oblasti, tak to je veľmi dôležitá téma. Ja sa o ňu tiež e, veľmi zaujímam. Je tu tá sociálna dimenzia, ale sú tu i niektoré ďalšie normatívne aspekty, otázka e, také, o ktorých rozmýšľate. Hovorí sa o účinnosti. To je veľmi dôležité v tom pilotnom programe, aby sme e, brali do úvahy nielen účinnosť budov napríklad, ale tiež účinnosť miest ako celkov. Napríklad vo Francúzsku sa to neustále pripomína. Takisto prebieha veľká diskusia o finančných perspektívach, štrukturálnych fondoch a ďalších aspektoch, ktoré ovplyvňujú naše politiky. A my si kladieme otázku, ako toto všetko zohľadniť v týchto fondoch. Ja v Španielsku, za Španielsko môžem povedať, že sa tiež rozhodlo, že sa budú rekonštruovať, renovovať všetky kanalizácie, všetky e, potrubia pre distribúciu vody. Je to dobrý stav, to ma teší. Potrebia sú veľmi dôležité pre zabranenie plýtvania vodou. A ešte na záver jedna žiadosť. Je to podľa mňa dôležité, vy to hovoríte, aj parlament tu na tom záleží že do toho treba zaradiť aj nové programy, nové návrhy, ktoré sa týkajú vody. Dostatočné zásobovanie vodou, úspor. Tu by sme teda mali pracovať na tom, aké opatrenia sa budú navrhovať, budú sprevádzané snahou o zníženie nákladov. To je totiž dôležité pre občanov podobne ako to bolo v prípade elektriny. To treba aplikovať aj v oblasti vody, aby ľudia vedeli, koľko bude e, stáť zásobovanie vodou. E, pracovné miesta v oblasti vodohospodárstva, otázka cien, e, úspor v spotrebe vody, vodu potrebujeme, prináša to množstvo problémov, ale aj toto oznámenie, tu treba povedať, aké vhodné politiky tu aplikovať, aké nové technológie, aké nové spôsoby eh, managementu aplikovať, aké nové pracovné miesta, zelené pracovné miesta. To všetko sú dôležité aspekty, keď už dáme občanom tú správnu, chce dať tú správnu správu, musíme eh, využiť aj určité kompenzácie. Tuto vec sa bude dať len ťažko riešiť. Ďakujem, myslím si, že obaja títo rečníci sú v pracovnej skupine voda. A tí, čo nie ste v tej skupine, prosím, hovorte kratšie. Ďakujem vám, pán pred... generálny riaditeľ, za naznačenie tých hlavných línií. Pokiaľ ide o vodu, vieme, že voda je zásadným elementom pre ľudí. Je to e, niečo, čo používa každý človek. Je to však aj zdroj energie, ktorý sa dá využiť na e, rôzne časti prie, priemyslu a používa sa aj ako základný element v polnohospodárskej produkcii. Vieme, že vy ste sa tým mnoho zaoberali. V určitých oblastiach máme aj určité dočasné prebytky. Regionalizmus máme primalo informácií o tomto regionalizme. Na jednej strane málo vody, na druhej strane suchá, ktoré sa vyskytujú a v ďalších regiónoch Európy zasa bojujeme proti iným fenoménom. To znamená, že musíme si vytvoriť program, ktorý nám umožní manažovať vodu, aby sme mali určité zásobníky, musíme vytvoriť určité cestovnú mapu. Máme energetickú cestovnú mapu, energetickú stratégiu, máme nové energetické siete. Bolo by snáď dobré keby sme vybudovali vodnú sieť v Európe, aby sme mohli využiť vodu v takých regiónoch, kde je, je nedostatok, z regiónov, kde nastal dočasný prebytok. Veď to nie je technicky dnes na, mož, zložité nájsť takéto riešenie. Treba to len vnímať ako prioritu. Treba tiež aj celý systém vnímať aj naš, naša vodná stratégia pre Európu by mohla byť dobrou, dobrým zdrojom pre hospodárstvo, mohli by sa vytvoriť pracovné miesta a mnohé regióny by sa dali e, využiť, e, ktoré z rôznych dôvodov nemajú polnospodárske e, možnosti produkovať energiu. Myslím si, že je na, na čase, aby sme zvažovali, čo sa dá urobiť, ako možno riešiť vodu, aby celá Európa mohla mať z toho prospech je to dôležitý element. Ďakujem. Danke, Jolanta. Trotzdem. Ďakujeme, Jolanta. Napriek tomu dúfam, že nebudeme potrebovať návodu nejaké vedenie z Polska do Portugalska. Myslím si, že pri dobrej politike v Portugalsku musí byť dosť veľa vody. Že? Takže Viktorio Prody ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi, že prišiel. Myslím si, že je to veľmi dôležitá otázka. Pre mňa osobne ako člen riadiaceho výboru pre klimatické zmeny. Pre mňa je to naozaj taká srdcovka. Je veľmi dôležité, aby voda bola v centre politiky územného plánovania tak, aby sme naše zdroje si zachovali na čo možno najdlhšie. Dá sa tým predchádzať erózii a dá sa e, tým nejakým spôsobom riešiť aj nedostatok vody. Takže naozaj by to malo byť pre nás najväčšou prioritou. Ešte som chcel zdôrazniť osobitne to, že aj v mestských aglomeráciách vznikajú osobitné problémy. Veľmi často práve v mestských oblastiach je vôda do veľkej miery priepustná, pardon, málo priepustná, tým pádom klesá hladina podzemnej vody a preto je veľmi zložité zachovať štruktúru pôdy. Takže je potrebné postarať sa o zvýšenie hladiny podzemnej vody. Musíme sa postarať o to, aby vo všeobecnosti dochádzalo k zvyšovaniu hladiny podzemnej vody. Nemôžeme sa spoliehať na to, že to príroda zvládne sama bez nejakých ľudských zásahov. Takže musíme tu trošku my, ľudia, napomôcť v mestských e, oblastiach je to mimoriadne dôležité. V mestách sa dá rozlišovať medzi e, dažďovou vodou, znečistenou vodou a užitkovou vodou, alebo teda použitou vodou. A niektoré z týchto druhov vody by sa dali možno využiť aj pri e, výrobe elektrickej energie. Takže tú znečistenú vodu by sme možno mohli tiež zozbieravať a využívať v priemyselnej oblasti. Takže ak by som ja mohol niečo navrhnúť, tak by som navrhoval prepracovanie nové zváženie našej vodnej stratégie, pretože voda je vzácný statok, ktorý musí byť k dispozícii verejnosti. A toto poprosím komisiu, aby zohľadnila. Takže zvyšovanie hladiny podzemnej vody, teda riešenie problému poklesu tejto hladiny. Toto podľa mňa musíme spraviť v záujem vyváženia situácie, ktorá sa neustále zhoršuje. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste si trošku, sa trošku poponáhľali, lebo tu máme ešte ďalšiu dôležitú tému. Je to konkrétne letecká doprava. Ako ďalšia dostáva slovo e, Krista Klas. Ďakujem pekne. Áno, budem stručná, pretože predrečníci e, naozaj položili už dostatok e, aj pre mňa relevantných otázok, ale rada by som poukázala ešte na jednu pre mňa veľmi zásadnú vec. Paušálne vnímanie vody je veľmi dôležité, teda na senzibilizáciu ľudí, v tom zmysle, že voda je veľmi dôležitá, ale aj regionalizovaný prístup. Kolegyne, kolegovia, napríklad z ostrovných e, oblastí Írsko, Veľká Británia, tam je ťažké dosiahnuť pochopenie pre nejakú spoločnú stratégiu, takže musíme to vnímať diferencovane. Krajiny, ktoré majú veľa vody, sa stretávajú s úplne iným druhom problémov, pokiaľ ide o vodu, hospodárenie s vodou, spotreba. No a potom krajiny, kde je sucho, tak tie majú zase iné problémy, takže naozaj diferencovaná stratégia, poprosím. A v prípade riadenia vody aby tie krajiny, ktoré nemusia sporiť vodou, eh, mohli uplatňovať iný postup. A ešte ďalšia vec. Viackrát tu odznelo, že polnohospodárov je potrebné vnímať ako veľkých spotrebiteľov vody, ale prosím, hovorme o polnohospodároch aj ako o tých, ktorí e, sú takým filtrom, takže toto musí byť musí byť súčasťou aj stratégie pre pôdu, pretože bez náležitého filtra e, tá podzemná voda nebude čistá. Takže toto musíme naozaj jasne povedať, aby polnohospodári e, boli vnímaní aj z tejto pozitívnej stránky, aby mohli prispievať k e, náležitému riadeniu našich vodných zdrojov. Ďakujem pekne a ešte pani Kadenbach na záver. Ja len jeden aspekt chcem vyzdvihnúť nadviažem na to, čo povedal kolega Prody, je veľmi dôležité, aby sme e, sa zaobrali e, urbanizmom, e, plánovaním miest, pretože naozaj v mestách dochádza k veľkému odvodňovaniu, voda sa odvádza inám a potom, keď dochádza k veľkým dažďom, tak je tu množstvo záplav a toto by sme nepo, s tým by sme sa nepotýkali, keby sme eh, ten vodný manažment v mestách dobre zvládali. Takže poprosím vás aj pri podpore, aby pôda naozaj mala možnosť eh, tú pôdu eh, vsakovať, aby sa tá pôda nemusela niekam inám odvádzať, lebo toto je väčšia záťaž pre ekosystémy. Čistenie vody, spevňovanie brehov riek, a tak ďalej. Takže toto by som ja chcela zdôrazniť. Dobre. Ja mám ešte jednu otázku, týka sa toho systému riadenia, governance systém, organizácia vody. Tomu by sa mala komisia venovať. Vieme, že v mnohých krajinách sú to obce, ktoré to majú v kompetencii, zasobovanie vodou. Takže ostane to tak. Eh, alebo sa plánujú nejaké zmeny. Ďakujem. No, poprosím vás trošku stručne, aby sme ešte zvládli aj tie ďalšie body. Áno, ja sa budem veľmi snažiť. No, v prvom rade sa chcem poďakovať za tie mnohé reakcie, ktoré tu odzneli. Ja si myslím, že vo všeobecnosti z toho, čo tu odznelo, vyplýva, že Vlastne všetkým nám ide o to isté. Demand management, teda myslieť nad rámec strany dopytu. Áno, ja hovorím, že demand management naďalej robiť musíme, toto je dôležitá oblasť. Musíme sa snažiť rozumne zaobchádzať s tou vodou, ktorú máme a až potom sa môžeme zamyslieť nad tým, ako vytvoriť dodatočné zdroje vody. Takže taký celostný prístup je iste na mieste, chceme to robiť. Jasne si uvedomujeme, že v prípade vody existujú obrovské regionálne rozdiely. Tá hlavica sprchy bol taký trošku aprílový žart v nemeckých médiách ale zatiaľ vôbec neviem, kde by to malo spadať v rámci môjho generálneho riaditeľstva. Takýto fantastický nápad u nás zatiaľ nebol predmetom diskusie, ale v médiách e, sa človek s takýmito útokmi stretáva. Nede nám o to predpisovať, e, ako sa majú Európania sprchovať, akú hlavicu majú v sprche používať. Ide o to, aby sme spoločne s tými regionálnymi osobitosťami sa zamýšľali nad tým, ako budeme s týmto vzácným statkom vodou zaobchádzať a všetci, čo tu dnes vystúpili, predsa súhlasia v tom, že ide naozaj o vzácný statok a že to musíme lepšie riadiť. Stručne by som rád poukázal aj na to, že napriek regionálnym rozdielom pri vode sa stretávame aj s cezhraničnými problémami. A tie kompetencie, vy ste vraveli, že to máme veľmi čisto správneho hľadiska zadefinovať, aj to spravíme, vždy to tak robíme, ale myslím, že to nepôjde bez ťažkostí, bez sporov. Aj teraz, keď sa pozriem na tie ťažkosti v členských štátoch, pri s nejakým plánom riadenia povodia rieky, vzhľadom na to, že tie kompetencie sú také rozdrobené. Zároveň vidím napríklad v prípade Podunajska, že tam ide o 17 štátov, ktoré sa musia dohodnúť na jednom pláne riadenia povodia, pretože len spoločne sa dá táto oblasť e, riadne obhospodarovať. Takže keď to nejde na regionálnej úrovni, ako to má fungovať na úrovni medzištátnej. využívanie tej rieky na rôzne účely, doprava, energia, cestovný ruch, priemysel a tak ďalej. A na to potrebujeme o takúto širokú spoluprácu. Áno, až na výnimky vidíme aj vo Veľkej Británii, už som to povedal v úvode a máme to aj v správe, že aj oni majú problémy s vodou, že tam je vody nedostatok. Veľká Británia oznámila, že problémy, ktoré momentálne má, sú historicky najzávažnejšie. A toto keď sa teraz pozrieme z okna, vidíme, že zase raz prší a napriek tomu aj Belgicko má problémy s nedostatkom vody. Ale v niektorých momentoch je zase tej vody priveľa. Takže máme v celej Európe nedostatok vody v rôznych momentoch a zároveň niekde inde môže dochádzať k záplavám. Toto je jeden z dôsledkov klimatických zmien. Tých zmien, ktoré, ku ktorým dochádza celosvetovo a Musíme sa ich snažiť lepšie chápať, napríklad akú úlohu zohráva pôda v tomto celom, zachytávanie vody, nad tým sa musíme zamyslieť a náš e, vodný cyklus sa zrýchluje, vyparovanie, dážď a návrat do morí. Tento cyklus sa momentálne naozaj mimoriadne zrýchluje to aj preto, lebo čoraz viac pôdy využívame, odlesňujeme a týmto sa znižuje kapacita pôdy zadržiavať vodu a tým pádom spomaliť e, ten cyklus. Takže veľmi rýchlo dochádza k e, odtoku vody, ten cyklus sa zrýchluje, musíme sa zamyslieť nad tým, ako to spomaliť. A mnoho z týchto problémov je cezhraničných a nedajú sa na lokálnej úrovni e, zvládnuť. Nebudem sa vyjadrovať jednotlivo ku všetkému. Myslím si, že na to bude čas, keď budeme mať k dispozícii tú pracovnú verziu. Ale chcem vám povedať, že naozaj, naozaj máme veľký záujem o spoluprácu s parlamentom. Vaše nápady sú pre nás veľmi dôležité je tu veľká časť technickej práce, ktorú už komisia realizovala. Ďalšími technickými otázkami sa ešte zaoberať budeme, budeme na nich pracovať, ale plne si uvedomujeme, že v konečnom dôsledku tu ide o veľmi politické záležitosti a na tomto mieste prichádza rad na vás, vaša spolupráca, vaše nápady, a ja som plne presvedčený o tom, že v druhom pol roku tohto roka a budúci rok budeme mať ešte mnoho možností spolupracovať. A aj mimovládne organizácie, občianská spoločnosť by mali byť zaangažovaní do tohto postupu, to je teda aspoň náš názor. Dostal som tu signál, že by som mohol skončiť. Takže ak e, som niekoho vynechal, všetko som si zapísala a ešte sa k tomu ešte vrátime. Ďakujem pekne. Ďakujem. Všetko máte zapísané, nič sa nestratí. Vrátime sa k tomu Myslím si, že pracovná skupina Vodarada príjme vaše pozvanie, pokiaľ ide o našu účasť, pokiaľ ide o prípravu tej pracovnej verzie a budúci rok budeme mať rok vody, bude tam zelený týždeň, budeme hovoriť o tom blueprinte, takže to bude iste všetko mimoriadne napínavé. Ďakujeme za návštevu a želáme veľa úspechov. Dobre, teraz ďalší bod programu. ktorý sme chceli ešte prebrať pred letnou prestávkou, lebo je to veľmi aktuálne, súrne, Joste Beke nás poinformuje o emisiách z leteckej dopravy, ETS a tie sťažnosti Chceli sme teda tú rozprávu spraviť, lebo nás zaujíma, čo sa deje. A teda, ak, ak môžeme, tak by sme radi napomohli tomu, aby to fungovalo dobre. Takže máte slovo, pán Delbeke. For... Ďakujem pekne, som rád, že tu môžem byť. Ďakujem za úvod. Ide o námornú a leteckú dopravu. A v námornej doprave je potrebná drobná aktualizácia, ale v oboch sektoroch e, tie emisie sú vysoké, idú zlým smerom, potrebujeme urobiť viac. V námornom e, sektore Európska únia ešte nereguluje, ale v roku 2008 e, sme vytvorili legislatívu, Eh, kde komisia mala by prísť s návrhom, ak do konca roku 2011 eh, medzinárodné organizácie hlas eh, IMO neprídu s nejakými konkrétnymi krokmi. Čiže máme to na programe na budúci rok a komisia príde s návrhom. Ak sa nedosiahne väčší pokrok na medzinárodnej úrovni, príprava pokračuje Komisárka Heldegárová a komisár Kalas organizujú stretnutie na vysokej úrovni. Vaša inštitúcia budú, bude zastúpená takisto mimovládne organizácie a vlády. Máme technickú prácu na úrovni Európskeho programu proti klimatickým zmenám. Máme štúdie, ktoré prebiehajú, ale chcem zdôrazniť jeden bod a síce, že komisia ešte nedefinovala svoje stanovisko alebo preferencie o tom, aké riešenia a opatrenia navrhne. Študuje sa viacero možností, ako napríklad e, poplatok alebo začlenenie do európskeho systému obchodovania s emisiami. Toto všetko sa práve skúma. Ako som naznačil, už na medzinárodnej úrovni, na globálnej úrovni pokrok je obmedzený, či už v kontexte IMO, v oblasti záväzkov a opatrení, ale v tejto chvíli och, výbor na ochranu um, námorného sektora sa, stret, sa stretáva do konca tohto týždňa, teda koncom tohto týždňa a dúfame, že dosiahnu uh, príslušnú dohodu pre lode. To bude veľký krok vpred, nezniší to uh, emisie, ale bude to mať e, veľký vplyv na budúci vývoj. Ak komisia predloží, alebo keď predloží svoj návrh na budúci rok, bude to stále len návrh. A dúfame, že rokovania globálne budú pokračovať. Bolo by dokonca možné optimalizovať synergiu návrhu komisie a rokovaní e, medzi radou a parlamentom a zároveň pokračovať v diskusiách e, v rámci IMO a na úrovni OSN, aby sme videli, aké sú tam limity. Takže toľko k námornému sektoru. V leteckej doprave boli tu články v tlači za a proti začleneniu leteckej, medzinárodnej leteckej dopravy do ETS. Je to trošku prekvapivé, že je tu takýto rozruch, pretože legislatívu sme skončili už v roku 2008 prostredníctvom spolurozhodovania, čiže aj vaša inštitúcia, e, e, rada a parlament schválili e, návrh s veľkou väčšinou tu a jednohlasne v rade. Takže implementujeme túto legislatívu. Môžem vás ubezpečiť, že implementácia sa deje tak, ako to bolo naplánované. Čo znamená, že dnes leteckí operátori už musia predkladať správy a robiť kontrolu a s radosťou konštatujem, že všetky veľké letecké spoločnosti to robia. Transponovanie legislatívy v členských krajinách sa skončilo a dva zostávajúce prípady Nemecko a Cyprus veci práve riešia a minulý piatok Bundesrat v Nemecku schválil transponovanie tejto legislatívy Teraz definujeme v rámci komisie benchmarky pre voľné alokácie, ktoré mali členské krajiny predložiť, e, teda predložiť svoje prihlášky a nevyhnutné informácie a komisia do 30. septembra má predložiť tieto benchmarky. Následne potom, do konca roka, musíme povedať jednotlivým e, prevádzkovateľom, leteckým prevádzkovateľom, e, koľko z týchto emisí dostanú zadarmo. Infraštruktúra ETS pokračuje, <clears throat> naša práca pokračuje. Čo ešte teda máme? I sú tie vášnivé diskusie, pretože e, americké, dve americké letecké spoločnosti a obchodná spoločnosť e, dali túto vec na súd a minulý týždeň e, Európsky súdny dvor mal prvé vypočutie Generálny prokurátor jasne povedal, že má v úmysle predložiť svoje stanovisko do 16. októbra, takže to by znamenalo, že podľa bežných postupov súd ukončí tento prípad alebo proces 6 mesiacov do vypočutia tohto generálneho advokáta. No ale musíme počkať. Dúfame, že súd príde s obsažným rozhodnutím, aby sme mohli tento problém vyriešiť, tento prípad vyriešiť. Pretože my rešpektujeme zákony a právny štát a potrebujeme jasnosť v tomto prípade. Máme aj bilaterálne diskusie, napríklad eh, s administratívou USA. Nedávno sme mali uh, dôležité stretnutie v Oslo. Tam sa riešilo veľa otázok a to viedlo k plodnej debate. Mali sme protiotázky z našej strany, diskutujeme aj s Čínou a Ruskom. Ale treba povedať, že tieto diskusie sú veľmi komplikované. A podľa mňa naše argumenty sú dobré sme zaangažovaní aj v medzinárodných krokoch a roz, zodpovedný orgán ICAO neprišiel so žiadnou zmysluplnou legislatívou, takže európsky zákonodárca sa rozhodol, že bude pokračovať. Čiže bránime našu legislatívu a ja si myslím, že to je zhruba opis toho, čo sa deje. Teraz môžete si položiť otázku, o čom teda hovoríte s krajinami, ktoré som spomínal. Je tu jeden prvok legislatívy a síce pojem ekvivalentných opatrení. Tieto opatrenia umožňujú výnimky z, z prichádzajúcich letov z tretich krajín, keď tretia krajina príjme ekvivalentné opatrenia, znižovať emisie. Toto my hovoríme našim partnerom, keď krajina príjme ekvivalentné opatrenia, tak môžeme zvážiť výnimku z povinnosti pre e, prichádzajúce lety. E, potom dopad leteckej dopravy mimo oblasti CO2. Keď sme urobili naše právne rozhodnutie začleniť leteckú, dopravy, leteckú dopravu do ETS v roku 2008 Európska komisia prišla s touto oblasťou mimo dopadov e, emisí CO2. Sú viacero, je to viacero pravidel NOx, COX a takisto ďalšie opatrenia. Je dobré poznať dopad týchto oblastí, je to ale ťažšie presne definovať rozsah tohto dopadu a v tomto smere sa robí veľa výskumu, hlavne v kontexte IPCC, takže mm, študujeme a kontrolujeme veľmi podrobne výsledky eh, a posledné aktualizácie, ale zostávame opatrní a Držíme sa nášho návrhu, kým nepoznáme rozsah e, klimatických dopadov e, leteckej dopravy mimo oblasti CO2. Dúfam, že som pokryl všetky potrebné body, ale rád zodpoviem na akékoľvek otázky, ktoré by ste mi chceli položiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán uh, e, Delbeke, myslím, že to bolo veľmi dôležité, čo ste povedali. Uh, je prekvapivé, že rok 2011 predtým, ako vstupuje ETS pre leteckú dopravu do platnosti, krajiny e, váhajú a snažia sa túto vec ohroziť. ak rozhodnutie Európskeho súdneho dvora príde 6 mesiacov potom, ako sa vysloví stanovisko Čína a samozrejme USA naozaj neurobili nič, ale je veľa ďalších menších krajín, kde tento problém e, pretrváva. Veľké krajiny e, majú tú výhodu, že menšie krajiny ich musia jednoducho len následovať. Takže teraz Peter Lízeň, ďakujem pekne pánovi Debekemu za jeho prezentáciu. A ďakujem teda aj komisii za celý ten prístup, za tú, to trvanie na dohodnutom od e, najnižších úradníkov až po Baroza. Naozaj musíme vytrvať v Európe je dôležité, aby sme e, ťahali za jeden povraz, aby sme spoločne chránili naše záujmy voči Číne, vosi USA a tak ďalej. No a keď teraz poravíme e, pod tlakom USA a Číny, tak to bude veľký argument e, pre zníženie zapojenia Európskej únie a takto by to mohol byť naozaj precedens pre USA a Čínu. Keď budeme dostatočne kričať, tak Európania zmenia svoju politiku. A teraz ešte možnosť e, zavedenia poplatkov za príchod, odchod z územia EÚ. Američania to robia 16 dolárov na osobu. Takáto e, daň za letenku. Nemecko, Rakúsko a Veľká Británia podobný systém uplatňujú. No a potom ešte ďalšia otázka, čo sú tie ekvivalentné opatrenia? Je tu nejaká matica, podľa ktorej sa budú tieto opatrenia uplatňovať, čo komisia bude, čo nebude akceptovať? Potom emisie NOx, komisia pôvodne bola pres, prí, prísnejšia, presnejšia eh, než teraz pán Delbeke. Áno, veď by tam mal byť eh, presný plán, aj časový harmonogram, pokiaľ ide o námornú dopravu. Zdôrazňujem, že v Cancúne e, som dospel k záveru, že možno IMO zamestnanci majú dobré zámery, ale že členské štáty napadovať nechcú, takže komisia musí e, rýchlo na návrhu pracovať. Pán Parňo, nech sa páči. Pán predseda, to, čo ste nám predstavili, je celkom určite veľmi urgentná vec. Neviem, či som správne zachytil pred chvíľou. Hovorili ste o médiách, ktoré preberajú túto tému, sú za a proti. Samozrejme, že sú to diskusie s USA, Ruskom alebo a Čínou. Všetci sú znepokojení či už ide o letecké spoločnosti v Európe, ktoré trpia kvôli hospodárskej sociálnej kríze. E, sú tu rozličné zlúčenia, ktoré sa dejú. Výrobcovia, konštruktéry sa takisto znepokojení, pretože Čína hovorí, že ak sa nezmení systém, tak e, Čína nekúpi Airbusy a po tretie, letiská sú znepokojené kvôli tomu, že niektoré krajiny a veľké spoločnosti tvrdia, že prejdú na oblasť mimo EÚ, aby sa dostali k, do USA alebo prejdú cez e, oblasti e, Perského zálivu. E, Nemecká a francúzska vláda v júni napísali Európskej komisii, aby vyjadrili svoje veľké obavy. Až doteraz komisia e, tvrdila, že nechce čokoľvek skúmať s výnimkou niektorých opatrení, ktoré ste spomenuli vo vašich slovách, e, hlavne na konci, pretože Máme tu predstaviteľov priemyslu, e, združenia výrobcov, konštruktérov, ktorí navrhli ciele, ciele a okrem toho niektoré opatrenia. Chcel by som, aby ste nám povedali, aké sú tie štúdie voči opatreniam, ktoré navrhuje priemysel. Ďakujem. Ďalší. Thank you and thank you, Vega, for giving this very good Pás Ajkut, ďakujem pekne za to, že ste nám dali tento dobrý prehľad o letectve a námornej doprave. Najskôr e, k letectvu blahoželám komisii, myslím, že sa drží a odoláva, e, rešpektuje zákony, na ktorých sme sa spoločne dohodli. Ide o to, že všetci možno sú teraz nervózni, ale všetci sme boli tu a rozhodli sme o tejto legislatíve, čiže musíme ju rešpektovať a komisia si zaslúži uh, Ehm, blahoželanie za to, že e, sa takto zachovaná. Ale pokiaľ ide o to, čo povedal pán Teta Líze, ekvivalentné opatrenia, e, diskutujete s veľkými krajinami a ekvivalentné opatrenia by mohli byť spôsobom, ako sa z tohto problému dostať. Pokiaľ viem, neviem, či sú nejaké ekvivalentné opatrenia v USA alebo v Číne, takže toto ma trošku zaskočilo potom NOx a e, oblasť mimo CO2, ako povedal pán Peter Líze. Legislatíva je jasnejšia. Tam sa hovorí jasne, že komisia v roku 2008 predložila, mala predložiť návrh, e, pokiaľ ide o dopad, dopad oxidov dusíka. A myslím si, že legislatíva hovorí, že sa tu niečo musí urobiť, takže dúfam, že komisia bude trochu odvážnejšia v tejto oblasti. Potom ešte k námornej doprave. Veľmi stručne je jasné, že pravdepodobne potrebujeme návrh. Hovorili ste, že keď komisia príde s návrhom, nie ak príde s návrhom a k právnemu základu tohto poplatku ešte teda nevieme, ako to urobiť, ale máme právny základ skutočne dostatočný na to, aby sme takýto poplatok vyberali. Skôr by tu mali byť trhovejšie pravidlá, pretože poplatok, ak si to vyžaduje súhlas všetkých členských krajín a bude tu nejaké veto, neviem, či táto, tento právny základ bude stačiť. A potom diskusie ohľadom výnosov, e, tam by boli potrebné informácie. Dobre, ďalší rečník. Ďakujem pekne. pani van Brandt, vítajte. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Je dobré mať takéto posledné informácie, hlavne v súvislosti s tými článkami, ktoré sme videli v tlači. Parlament plne podporuje komisiu. Mám niekoľko otázok. Ako viete, e, na jeseň začne revízia e, smernice o energetickej e, dani a DG Climate určite sledujete túto, tento proces, budete mať na to určitý vplyv a ja som mala tú čest, že som bola spravodajkyňou v tomto výbore pre túto tému a rada by som vedela, či máte nejaké návrhy k tomu, ako pokračuje táto práca. Pretože toto je možno spôsob, ako e, riešiť negatívny dopad v tomto sektore. Ďakujem pekne, pán Prody. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za to, že ste tu s nami. Treba sa samozrejme postarať o to, aby daňová sloboda leteckej dopravy aby sa tu riešil máme vlastne zlý návyk, ktorý by sme mali, mali prekonať. Ekvivalentným opatrením by mohlo byť pre Spojené štáty ten zákon cap dividend cap a dividend. Tam sa hovorí, že sa má postupovať podobne, ako to navrhuje EÚ. A príslušné, ten príslušný uh, prínos by sa mohol vyplatiť potom obyvateľstvu Takže dať to naspäť k dispozícii ľudu. Veľmi zaujímavý teda efekt pre rozdelenia. Pokiaľ ide o e, emisie, ktoré sú iné ako CO2, tak to je tiež veľmi zaujímavé. V Európe sme už spravili pokroky, pokiaľ ide o čisté, čistý letecký priestor, e, vzdušný priestor. Postarali sme sa o tom, aby sme mali výkonnejšie motory s menším pomerom e, emisí aj u e, dusíka tých e, kysličníkov, e, oxidov. Je dôležité, aby lietadla zostávali e, v nízkej e, časti stratosféry, pretože tu sú tu, je tu, sú tu e, uhlíkaté, sadzovité Eh, <clears throat> emisie na rozdiel od troposféry. V stratosfére je tomu tak, že tieto častice eh, oveľa dlhšie zostávajú v atmosfére až niekoľko rokov. Na to zabúdať nesmieme. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem za vaše úvahy. Eh, som tenevý správodajca pre túto otázku. My sme vtedy súhlasili pretože sme mali vyhlásenie komisii, že máme určitý zákonný návrh pre uh, NOx, pre dusíkaté uh, eh, zlúčeniny a treba čo najrychlejšie niečo predložiť. Aj v tomto uh, zmysle neviem, prečo sa veci nedejú, ale bola k tomu určitá nevôľa. Máte moju plnú podporu, našu plnú podporu v boji, ktorý musíme e, mať Máme tu aj veľkú väčšinu, aj bola tu vždy v parlamente, aby letecká doprava bola súčasťou obchodovania s emisiami. A keď sa pozrieme na tendencie v členských krajinách, že sem tam sa zavádzajú také či oné letecké dane, my sme povedali, e, že od 7 či 8 tón. Ale vidíme, že v Nemecku tá daň sa teraz uvaľuje na letecké spojenia, ktorých to stojí vlastne celé, celú cenu cestovného vlastne. Máme tu vlastne nástroj, ktorý sa vyvinul, ktorý je nebyrokratický, ale je efektívny. A tento e, prvok, pre ktorý sme sa rozhodli, budeme brániť všetkým, čo máme k dispozícii. Preto naša plná podpora. A pre, od toho bude závisieť aj vieryhodnosť klimatickej politiky Európy, nie od nejakých Eh, iniciatívnych správ, ale naozaj všetkú silu, ktorú máme k dispozícii, treba použiť na obhajovanie tohoto, pretože keď sa nám podarí toto, ako povedal kolega Líze, tak naša medzinárodná vieryhodnosť bude mať celkovo eh, újmu. A ako posledný, Richard Zeber, nech sa páči. Ďakujem aj ja vám chcem E, vysloviť len podporu. Myslím si, že práve pre vnútropolitickú akceptovateľnosť v, v rámci Európy sa treba zastávať. Ako ste sám povedali, sú to rýchle rastúce sektory. Podľa mňa je zmysluplné tu myslieť na to, že tieto e, dodatočné náklady aby sme ich aj vykazovali. Členské e, krajiny majú tendenciu vybraté dane ešte navýšiť a nechať ich plynúť do určitých, určitých e, súborov, ale nie tých správnych. Tá transparentnosť e, v tomto sektore znamená, aby, aby, aby teda e, vedel presne, o čo ide ten, ten letecký pasažier. Aj námorná doprava je veľmi dôležitá. Treba postupovať, lebo pravdepodobnosť, že sa medzinárodne niečo udeje, je minimálna. Treba tu naozaj e, dať určitý trend. A myslím si, že centrálne aj mať čistý e, e, dátový systém, systém zberu údajov. Treba tam zapojiť všetky, všetky klimapoliticky pozitívne efekty, pretože tu by sa dali, dali vyplniť eh, tie malé medzery. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že posolstvo je jasné. Parlament eh, vy, vy, vyzýva eh, komisiu, aby bola, bola, bola neustupčivá. Nechceme, aby naše zákonodárstvo sa podkopávalo, zmierňovalo a dúfame, že argumenty sú dobré na to, aby obstáli pred Luxemburským súdnym dvorom. Thank you. Thank you very much for your... Ďakujem pekne za vašu podporu a tiež eh, eh, si myslíme, že toto bola legislatíva na základe silného spolurozhodovania, čiže musíme sa jej držať. Otázka od platy a teda Airbus bol spomenutý. My si myslíme, že Airbus bol úspešný v Bourget a to sa hovorilo nielen na oficiálnych stretnutiach, ale aj v koridoroch a v médiách, takže mali by sme to dať e, tam dať tomu primerané miesto a jediná hodnota, ktorú v tom vidíme, alebo otázka je, či Airbus e, bude robiť tie správne lietadlá do budúcnosti a myslím si, že v konečnom dôsledku si nájde svoje miesto na trhu. Veľká otázka k kvalitným opatreniam je princíp, ktorého sa držíme do budúcnosti v klimatických rokovaniach a teda je nešťastné, že nemáme podporu USA, pretože v rámci trojitého C máme s princíp vzdelanej zodpovednosti. Tu je globálny sektor, globálna konkurencia a nie sú to sedliaci z Afriky, Číny či Latinskej Ameriky, e, ide o, ktoré, ktorí chodia týmito lietadlami. Ide o obchodníkov, máme tu skutočnú globálnu konkurenciu a princíp spoločnej alebo diferen, ale diferencovanej zodpovednosti tu musí platiť. Čiže solidná konkurencia na trhu je absolútne zásadná a preto si myslím, že by bolo dobré, keby e, medzinárodné letecké organizácie boli trošku aktívnejšie v tomto sektore. Je dobré regulovať z Európy a sledovať Európu, ale máme tu globálny sektor letectva, ktorý nie je regulovaný, kým e, tieto spoločnosti nelietajú nad Európou. A to sa musí riešiť tiež. Analýza ekvivalentných opatrení, rovnaké podmienky pre letecké spoločnosti. To sme chceli dosiahnuť a rovnaké podmienky a uznanie ekvivalentných opatrení nemôžu viesť k situáciám, kedy my budeme mať preferenčné režimy pre niektoré letecké spoločnosti a pre niektoré nie. Bude to ťažké zanalizovať tú ekvivalentnosť, ale aj v iných prípadoch komisia ukázala, že dokáže si s týmto poradiť. Doteraz nemáme žiadne návrhy ekvivalentných opatrení. Hovorí sa o cieli 22%. 22% znížení v súvislosti s Čínou a to sa spomenulo aj v US, ale doteraz sa nič nepredložilo relevantnými krajinami a teda mm, pokiaľ oni nič nepredložia, tak my to nemôžeme analyzovať. Energetická daň, príslušná smernica, samozrejme veľmi dôležitá úvaha sa týka energetického zda- ktorá sa týka energetického zdaňovania. Je to mm, nie lákavý nástroj, ale musí sa odhlasovať jednohlasne v rade a to bude skutočná výzva. A možno preto v minulosti cesta smerom ETS a obchodovaním s emisiami mm, bola zvolená, pretože to sa dalo jediné schváliť kvalifikovanou väčšinou a rada si uvedomujem, že ak by sme boli pokračovali s touto energetickou daňou alebo diskusiách, v diskusiách o nej, tak by sme nikdy nedostali túto, tento nástroj na nohy, zatiaľ čo ETS e, a táto architektúra e, bola úspešnejšia. K otázke emisie mimo CO2. And, uh, I... Vážim si vaše komentáre, e, budem ich posúvať ďalej, budem diskutovať s kolegami čo je však podľa mňa veľmi dôležité je to, že aby sme prioritne zdôrazňovali, aby ten systém fungoval na medzinárodnej úrovni. Treba povedať, že je pravdou, že konzumuje viac zdrojov, než sme očakávali. Svet je veľký, je tu množstvo bilaterálnych aktivít a tu investujeme naše zdroje. Myslím si, že som sa vyjadril k väčšine bodov, ktoré odzneli. Ale kolegovia moji určite si zapísali všetky body, ktoré tu odzneli. Budeme na nich pracovať. Ďakujem. Ďakujeme vám. Môžete e, rátať s našou podporou, nášho výboru, nášho parlamentu. Buďte silní, nevzdajte sa. Veľa úspechov, ďakujeme. Uvidíme sa popoludní, dúfam. Bude tu pred ministerka zdravotníctva z Polska. Uvidíme sa.